dimineața um, <clears throat> Dobrý deň. Predtým, než začneme rozpravu, mám pár oznamov a urobím to po rumúnsky. Pokiaľ ide o rozhodnutie viacerých výborov začať medziinštitucionálne rokovania to bolo ohlásené 15. januára, predseda nedostal žiaden návrh v tomto zmysle na základe článku 69c odseku 2. To znamená, že výbory ECO na ITRE môžu teraz začať e, rokovania. A teraz pristúpime ku krátkemu predstaveniu dvoch správ. Najskôr správa Pascal Durand diferencovaná integrácia. Slovo dostáva spravodajca. Nech sa páči, predstavte vašu správu. Merci infiniment, euh, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, pani komisárka, za to, že ste prišli medzi nás. Nie som tu taký osamelý v tejto sále. Moje srdce sa potešilo, že ste prišli. Chcem sa poďakovať takisto aj zástupcom výboru AFKO všetkým spolupracovníkom a ďakujem pánovi Žorekimu, ktorý pracoval nielen na tejto správe, ale aj na jeho správe, pretože diferencovaná integrácia nadvezuje vlastne na návrh komisie s piatimi scenármi, ktoré predstavil pán Juncker tu v parlamente v minulosti. A táto správa patrí do kontextu tretieho návrhu komisie. No a E, toto samozrejme je v záujme aj Európskeho parlamentu. Európa, ktorá je schopná sa rozvíjať, robiť nejaký pokrok. Takže do tejto logiky spadá moja správa. E, prežívame veľmi osobitné obdobie Európskej únie. Máme tu Brexit, e, takisto nepochopenie zo strany občanov a takisto je tu riziko, že sa vytvorí Európa viacerých rýchlostí, Európa viacerých tried. Členské štáty nebudú na jednej úrovni. A my teraz sa snažíme v tejto správe poukázať na to, že je treba zachovať jednotu. E, táto správa načrta e, rôzne cesty, ktorými môžeme ísť. E, venujem sa tu návrhom do budúcnosti, ale aj zmluve. Parlament zdôrazňuje, že je potrebné sa vzdať konečne jednomyselnosti pri rozhodovaní, aby sme prestali blokovať určité témy, určité rozhodnutia. Ak chcú prísť nové štáty do Európskej únie, musia akceptovať celé primárne právo alebo ísť logikou partnerských dohôd. Primárne právo EÚ musí platiť pre všetky štáty rovnako. Nesmú byť rozdiely v rešpektovaní primárneho štáta medzi člen, práva medzi členskými štátmi. To je veľmi dôležitá vec. No a Európska únia musí naďalej presadzovať e, svoj základný súbor práv a hodnôt. To je taký, tak, taký základný kameň, na ktorom všetko stojí a tieto základné práva a hodnoty musia všetci dodržiavať rovnako. Želáme si, aby sme v Európskej únii takisto vytvorili pilier sociálnych, environmentálnych a hospodárskych práv, ktoré umožnia ešte e, ďalšie zjednocovanie EÚ. E, toto sú teda vo všeobecnosti hlavné línie mojej správy. Pán predsedajúci, táto Európska únia musí hovoriť jedným jediným hlasom a všetci musia sa integrovať a postupovať rovnakou rýchlosťou, rovnakým spôsobom. Nechceme Európu viacerých rýchlostí. Ďakujem teraz pán Lajnen. E, prepačte, predsedajúci. Máme tu teraz spontánnu rozpravu. keď the aj Ako prvý sa hlási pán Marias. Ďakujem, pán predsedajúci. Toto je veľmi zaujímavá téma, ale bohužiaľ nie je tu prítomných dostatok poslancov. To je škoda. Áno, v EÚ máme tú diferencovanú integráciu, potom máme šengenský priestor, do ktorého nepatria ešte všetky štáty. Takisto do eurozóny nepatria všetky štáty. Um, niektoré štáty dostali rôzne výnimky, protokoly, e, výnimky z primárneho práva, napríklad Dánsko alebo Írsko. Majú osobitné úpravy, ktoré platia len pre nich. Pravidlá pre tie štáty, ktoré chcú postupovať e, rýchlejšie, už existujú v tejto štruktúre. Ale teraz sa musíme politicky zamyslieť nad tým, ktoré štáty toto chcú využiť naozaj, aby spolupracovali v niektorých osobitných témach, sociálnych a environmentálnych najmä. Niektoré štáty majú zasa špecifické problémy, napríklad Grécko. Grécko e, muselo tento rok opäť šetriť e, drastickým spôsobom, takže sa nemôže podielať na všetkom rovnako ako ostatní. Čiže zmluva musí predpokladať určité výnimky aj pre tie štáty, ktoré sú zaostalejšie a už sa blížim k záveru mojej správy, potrebujeme osobitné systémy pre niektoré štáty na určité obdobie, dočasne, tak aby tieto štáty mohli opäť e, lapiť dých, e, tak, povedať, tak povediac, a e, znova začať držať krok s ostatnými. Ďakujem teraz, pán Epitideos. Ďakujem za slovo. Diferencovaná integrácia je dosť e, nejasná. Je to Ehm, dosť veľká zmeť a nejasný koncept. Členské štáty e, sa snažia e, ale aj aktívne e, často vytvoriť túto Európu viacerých rýchlostí, kde už nebude existovať rovnosť medzi štátmi a zámerne niektoré štáty budú silnejšie ako iné. No a iné štáty eh, budú ehm, vtiahnuté do tohto systému a budú musieť eh, s tým spolupracovať za takýchto podmienok. Tak ako píše Orwell, niektoré zvieratá sú rovnejšie, sú si rovnejšie ako iné. Áno, mali by sme eh, zrušiť princíp jednohlasného rozhodovania ale na druhej strane menšie štáty e, tým potom e, si oslabia svoju pozíciu. Ak si nedáme pozor, tak e, v Európskej únie nastane to, čo sa popisuje v románe 1984. E, pani Olajnen vám chce položiť otázku. Má modrú kartu. Akceptujete? Áno. Nech sa páči, Jon, Jolajnen, máte slovo. Pán kolega, vy ste práve citovali, že niektoré zvieratá sú si rovnejšie ako iné. A vy ste tým vlastne uh, naznačili, že sa to vzťahuje na veľké a malé členské štáty. Ale čo si myslíte, keď má Európska únia 27, respektíve 28 členských štátov, je vôbec možné čakať vždy, kým všetci sú ochotní a schopní niečo odsúhlasiť? vždy bude taká situácia existovať, že niektoré štáty budú môcť a musieť postupovať rýchlejšie v integrácii, pretože si to želajú. E, niektoré zvieratka sú možno rýchlejšie ako iné, e, aby som teda parafrázoval ten váš citát Orvela. Ďakujem. Ďakujem, vážený kolega. Vy viete a všetci vieme, že Európska únia má určité zásady, hodnoty, a jednou hodnotou je zásada solidarity a spolupráce. To znamená, že v Európskej únii musia všetky štáty si byť rovné a musia spolupracovať. Silnejšie štáty nesmú vnúcovať svoju vôľu slabším. Musíme nájsť nejakú možnosť, ako, ako spolupracovať, ako sa navzájom pochopiť. Pri niektorých témach E, sa dostávajú do popredia záujmy väčších štátov a nemôžeme dopustiť, aby menšie štáty sa dostávali takto na okraj Európskej únie. Ďakujem a teraz poprosím pani komisárku, aby sa ujala slova. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne. Vítame túto správu. Je to reakcia na Bielu knihu Komisie o budúcnosti Európy. My e, takisto o týchto veciach musíme diskutovať pred samitom v Sibiu. Ako povedal pán Durong, Existuje eh, množstvo názorov na to, čo znamená diferencovaná integrácia a či je to dobrá vec alebo nie. V niektorých členských štátoch je toto vnímame, vnímané ako pozitívny krok k väčšej integrácii. Iné členské štáty sa domnievajú, že to rozdeľuje Európsku úniu. Komisia v Bielej knihe o budúcnosti EÚ predstavila 5 scenárov, o ktorých by sa malo diskutovať. Scenár 3 to bola možnosť niektorých sa e, hlbšie integrovať a vytvárať pozitívnu motiváciu integrácie, ale zároveň tá integrácia by neustále mala ostať otvorená všetkým, ktorí by sa prípadne chceli pridať. V priebehu rokov sme videli, že táto dynamika naozaj môže pomôcť riešiť nové problémy a naozaj môže povzbudzovať pozitívne ďalšiu integráciu. Eurozóna existuje už 20 rokov. Je to dobrý príklad. Takisto šengenský priestor je príkladom takéhoto prístupu. Videli sme, že v minulých rokoch viac, viacero členských štátov sa inšpirovalo a rozhodlo sa vstúpiť do takejto spolupráce. Ja dúfam a som presvedčená, že rovnako to bude aj so, so spoluprácou PESCO, permanentná štrukturovaná spolupráca v oblasti, v oblasti obrany. pretože Európa musí zareagovať na zmenený, zmenené medzinárodné usporiadanie. Rovnaké príklady existujú aj v oblasti justície, napríklad vytvorenie úradu európskeho prokurátora. V roku 2017 20 členských štátov z 25, pretože 3 si uplatňujú opt-out, takže 20 členských štátov súhlasilo s s posilnenou spoluprácou, aby sa zriadil tento úrad prokurátora, ktorý bude bojovať proti e, trestným činom proti európskemu rozpočtu. A odtedy sa pridalo ešte pár ďalších členských štátov a dúfam, že ďalšie budú nasledovať. Ale diferencovaná e, e, integrácia je samozrejme vždy len druhým najlepším scenárom. Štandardné legislatívne postupy sú ešte stále najlepším spôsobom, ako zaručiť súdržnosť Európskej únie. A samozrejme, táto spolupráca musí byť vždy otvorená ďalším štátom, ktoré sa rozhodnú pridať sa. Preto komisia minulý rok začala e, konzultácie o efektívnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v rôznych politických oblastiach. Využíva sa tzv. klauzula passerel, ktorá existuje v súčasných zmluvách EÚ aby sa mohlo hlasovať kvalifikovanou väčšinou v takých oblastiach ako daňové, otázky zahraničná politika alebo životné prostredie. Týmto sa vyhneme blokáciám a e, posilnenej spolupráci v týchto oblastiach, kde sa nedá postupovať inak ako jednomyselne. Komisia sa teší na vašu podporu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Týmto končím rozpravu. Hlasovanie sa koná dnes v priebehu dnešného dňa. Pristupujeme k druhej správe. Stručné predstavenie správy pána Jo Lajnena a Jany Tom. Správa o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky ktoré sa týka transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ. Slovo dám obom spravodajcom na 4 minúty. Pre každého sú tu 4 minúty k dispozícii. pani Olajnen. Kolegovia, kolegyne, vážená pani komisárka, občania očakávajú, že rozhodnutia a predovšetkým zákony sú priehľadné, zrozumiteľné, aby celý rozhodovací proces bol transparentný. To očakávajú od nás v národných štátoch a očakávajú to o to viac aj od Európskej únie pretože Brusel nutne sa vzdialuje ako keby od ľudí a preto potrebujeme väčšiu transparentnosť aj na európskej úrovni, dokonca viac ako na národnej úrovni. My máme teraz takú situáciu, že tento parlament je takým otvoreným parlamentom. Všetko, čo robíme, sa dá sledovať naše zasadnutia sú vysielané na internete, takisto aj naše zasadnutia na výboroch. Naše prípravné stretnutia sú otvorené, to znamená, my sme jedným z najtransparentnejších parlamentov na svete a na to môžeme byť aj pyšní. Avšak nie je tomu tak, pokiaľ ide o ďalšie orgány, napríklad Rada ministrov 28 členských štátov, Rada ministrov je ešte stále takou čiernou skrinkou, tam sa deje veľa vecí so zatvorenými dverami to sa síce trochu zlepšilo, ale ešte stále to je nahony vzdialené od štandardov, ktoré by sme očakávali. A musí byť požiadavkou to, že aj druhá komora, ministerská rada, bude vykazovať plnú mieru transparentnosti. Nielen pokiaľ ide o hlasovanie o zákonoch, ale, a o to práve ide, aj pokiaľ ide o 150 pracovných prípravných skupín, to sú totiž, tam je to netransparentné. A bolo veľmi vďačnou úlohou pani ombudsmanky venovať sa tejto téme a ona pripravila, vypracovala tému, na ktorú sa tu teraz o ktorej hovoríme a my v parlamente žiadame plnú mieru transparentnosti aj v, na úrovni ministerskej rady. To znamená, mali by rokovať verejným spôsobom, malo by to byť transparentné a mali by aj prípravné zasadnutia zverejňovať. To znamená, ide to ruka v ruka aj s ďalšími postupmi, napríklad utajovania dokumentov. Väčšina dokumentov z rady má označenie limité, to znamená tajné alebo obmedzené, hoci v Bruseli nie je nič obmedzené, vieme, že všetky dokumenty sa nakoniec vždy dostanú na svetlo Božie a preto je to skôr taká zastaralá konštrukcia postupu a ministerská rada by mala oveľa dôslednejšie rozlišovať medzi tým, čo musí byť utajené a to, čo vôbec nie je tajné a čo skutočne by malo byť oznámené verejnosti. Transparentnosť na ministerskej rade je potrebná aj preto, pretože ministri častokrát prídu zo svojich hlavných miest v národných štátoch, na Bruseli sa na niečom uzhodnú a potom doma povedia niečo úplne iné. A to môžu robiť iba preto, pretože nikto nevie dovysledovať, ako vlastne hlasovali. Aj pre nás poslancov a pre kolegov a kolegyne v národných parlamentoch je to ťažké povedať, ako vlastne národné vlády hlasovali. A Môžu teda doma rozprávať e, všelijaké príbehy, ktorým môžete veriť, ale nemusíte. A preto si myslím, že transparentnosť na Rade ministrov je takisto prostriedkom na to, aby sme týmto sprisahaneckým teóriám a nejakým podvratným návrhom sa postavili. Máme toľko populistov a nacionalistov, ktorí radi si vymýšľajú príbehy a púšťajú to do sveta. Myslím, že nastal čas, aby sme cez transparentnosť dali dobrý príklad a teda išli príkladom a takýmto spôsobom boli príkladom pre členské štáty samotné, ako aj pre iných na svete. A preto ďakujem mojej kolegyne Tom, a všetkým tým, ktorí so mnou spolupracovali, že dnes môžeme hlasovať o tejto správe a dúfam, že o 12. to získa podporu väčšiny. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán Leinen. A teraz dostane slovo pani Tum. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, pani komisárka. Chcela by som sa poďakovať pani ombudsmanke za jej prácu. Pred dvomi rokmi začala prešetrovať transparentnosť na rade a došla k záverom, že súčasné praktiky na rade nie sú správnymi, predovšetkým pokiaľ ide o zlyhanie, pokiaľ ide o register pozícií členských štátov v prípravných orgánoch. Argumentácie sú veľmi rozumné, ale rada sa toho nedrží. Viete si predstaviť, že oni jednoducho nereagovali na jej list a preto sa obrátila na parlament a to, aby požiadala o podporu. Počas našich prvých zasadnutí ohľadne tejto témy rakúske predsedníctvo slúbilo, že bude riešiť tento problém alebo aspoň poskytne nejaké dovysvetlenie, ale teraz rakúske predsedníctvo už skončilo a takisto neodpovedali. Dúfajme teda, že rumúnske predsedníctvo sa k tomu postaví inak. Transparentnosť na rade bola témou pre diskusiu už 25 rokov, avšak nezmenilo sa toho veľa. Malé víťazstva, ktoré sme tu mali, ako napríklad prístup k dokumentom, pokiaľ ide o verejné rokovania, to pretlačil Európsky parlament a úrad ombudsmanu. Toto vlastne zdôrazňuje aj našu úlohu. Sme takým katalizátorom pre zmenu hoci teda rada sa drží toho, že oni pracujú na úrovni diplomácie a úlohy inštitúcie, tejto inštitúcie sa pozmenila. Rada a parlament sú teraz kolegislátori a preto ich postupy by mali byť robené rovnakým spôsobom. Parlament sa stransparentnil, všetky zasadnutia výborov, tak ako to uviedol kolega Leinen, sú otvorené, všetky pozmeňujúce návrhy, všetko je k dispozícii, všetky pozície, poslancov sú úplne jasné pre verejnosť a preto je iba logickým krokom, že toto by sa malo týkať aj rady a zasadnutí koreperu. Predovšetkým je to jasne ustanovené aj v zmluvách, že rozhodnutia by mali byť robené čo možno najbližšie vo vzťahu k občanom a v týchto časoch Brexitu musíme byť ešte viac otvorení a musíme sa priblížiť ľuďom čo možno najviac. To znamená, že všetky inštitúcie majú záväzok otvoriť sa a transparentne postupovať. Je to dôležité, pokiaľ ide o dôležitosť. Je tu taká nevyváženosť medzi kolegislátormi. Ľudia nie sú spokojení s nejakými výsledkami a vtedy členské štáty sa obracajú na parlament, a, pretože naše e, výsledky a závery sú jasné, ale čo verejnosť nevidí, že častokrát výsledky sú boja medzi radou a parlamentom Možno niekedy členské štáty majú jasné pozície, ale očierňujú parlament európsky. Toto je problém pre nás, pre médiá. Dokonca aj národné parlamenty sú neskoro informované ohľadne rozhodnutí na úrovni rady. Ak teda vôbec niekedy vôbec nie sú informované. Takže sú tu veci, ktorých sa sústredíme v tejto správe. Ďakujem Jolajnovi za jeho spoluprácu a chcela by som teraz požiadať parlament, aby podporili túto správu a vyslali signál, že my chceme podporovať transparentné demokratické procesy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave Catch the Eye. Prihlásili sa <laughs> štyria. Pani Činiči, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Transparentnosť európskeho zákonodárneho procesu je dôležitou zložkou, aby e, občania viac dôverovali európskemu projektu. E, euro, občania nebudú môcť e, uplatňovať plne svoje právo na informácie, ak tu nebude transparentnosť. Musia mať možnosť priamo volať na zodpovednosť svojich zástupcov, či už cez parlament alebo cez radu ministrov Brusel e, nesmie byť e, opisovaný svojimi protivníkmi ako nejaká čierna skrinka rôznych nekalých záujmov. Preto transparentnosť e, zákonodarcov by mala byť maximálna. Tak ako uznala aj ombudsmanka, v nedávnych rokoch sa urobili už veľké kroky, aby sa zvýšila transparentnosť prípravnej zákonodárnej práce v parlamente, ale aj rada sa musí zaviazať aby svoje vlastné postupy podrobila e, odporúčaniam ombudsmanky, najmä tým, že musí vypracovať jasné kritéria pre zaraďovanie e, dokumentov do rôznych stupňov utajenia. Ďakujem. Yes. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne. Téma, o ktorej tu dnes hovoríme, je mimoriadne dôležitá. 93. minulom storočí bola zverejnená kniha zo strany e, ombudsmana a vtedy sa už hovorilo o transparentnosti e, v tom zmysle, že ako môže e, ombudsman reagovať na niektoré témy. Teraz tu máme absurdné divadlo. Rada má dve úlohy. Na jednej strane je to výkonný orgán a zároveň je to aj zákonodárny orgán, pretože je to teda zákonodárny orgán musí sa držať transparentnosti. Musíme všetky dokumenty mať k dispozícii k nahliadnutiu a musíme vedieť, čo štáty povedali, ako hlasovali. Je to mimoriadne dôležité na to, aby sme mohli realizovať našu parlamentnú kontrolu, pretože aj poslanci v národných parlamentoch doposiaľ sa nemohli dozvedieť to, že ako hlasovali ich zástupcovia a občania už teda vôbec nie. Takže je veľmi dôležité, ako reagujú a hlasujú jednotlivé členské štáty. Potrebujeme konkrétne možnosti mať. Práca Európskej ombudsmanky je mimoriadne dôležitá, jej odporúčania musia byť implementované, ale transparentnosť sa týka E, že ju treba dať na takú istú úroveň, ako je už v parlamente, teda na rade. A takisto aj transparentnosť na úrovni euroskupiny, pretože aj tam sa robia mimoriadne dôležité rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre e, celú Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne spravodajcom, ďakujem pani uh, spra- ombudsmanke, hovorí pani Auken, pretože vlastne tu sa nachádzame v tom čo môžeme označiť ako jadro demokratického deficitu. Máme tu ako keby všetko také komplikované, pretože sú tu jazyky veľa ciest. Nie, práve na toto sa musíme sústrediť. Národná tlač a národné parlamenty vlastne ani nevedia, ako reagujú ich predstavitelia a čo vlastne robia ostatné vlády ostatných štátov. A ja si myslím, že parlament síce žiada toto, jedn, tieto veci, ale v podstate ani nevieme, ako tie Diskusie prebiehali na úrovni rady a v podstate ide o to, čo, toto je to, čo nechceme. Rada sa chová, ako keby to bola nejaká medzištátna inštitúcia a nie zákonodárna inštitúcia. A takisto aj zamestnanci, ktorí tam sú, by mali postupovať transparentne. Takže vďaka ombudsmanky teraz vidíme, čo treba dosiahnuť. My podporujeme túto správu, ale musíme sa postarať o to, aby to bolo patričným spôsobom prezentované aj v rámci volebnej kampane. Tam to musíme podporiť, pretože ide tu o demokratický deficit, ktorý musíme odstrániť. Ďakujem pekne. Je tu modrá kartička zo strany pani Grapiny. Pani Auken, akceptujete? Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňa, ja v plnej miere súhlasím s tým, že vieme veľmi málo a veľmi málo presných informácií a nevieme, čo je pravda a čo nie je pravda občania členských štátov nemajú konkrétne informácie o tom, čo sa vlastne deje. A častokrát očierňujú potom práve Európsku úniu a nie národné vlády. Ako si myslíte, že by sme mohli lepšie informovať našich občanov v členských krajinách ohľadne zodpovednosti na úrovni Európskej únie a čo sa robí teda na národnej a podnárodnej úrovni. Ja si myslím, že to je určitý zmetok a častokrát, ako keby to bolo úmyselné, je to úmyselný zmetok, ktorý sa častokrát spája s, so subsidiaritou a s úlohou európskych inštitúcií. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, ja s tým súhlasím, čo tu bolo v správe spomenuté, ale vážená pani Grapíny, ak skutočne berieme vážne to, čo je obsiahnuté v správe pani ombudsmanky, tak máme tu navrhovaný veľmi dobrý nástroj, akým spôsobom by sa dali riešiť tieto problémy, ktoré tu máme. A národné parlamenty a národná tlač potom bude presne vedieť, ako vlády postupujú, ako hlasovali, ako ostatní do tohoto zákonodárneho procesu vstúpili. Ja si myslím, tento prístup treba zabezpečiť, pretože už je vidno, čo my robíme alebo sa lepšie uvidí to, čo my robíme. Nie je to teda riešenie všetkých problémov, ale momentálne nevieme, ako to celé prebieha a ja si myslím, že spoločne môžeme tento demokratický deficit po- poriešiť. Ďakujem pekne. Pani Evi. Yes. Ďakujem. E, táto Európa je vnímaná príliš často ako mm, veľmi ďaleká, vzdialená európskym občanom. A ľuďom nie je jasné, kto o čom rozhoduje v Európe. Parlament, komisia, rada ministrov. Je pravda, ako povedali kolegovia, parlament je naozaj do veľkej miery transparentný. Ale mm, nemôžeme zavádzať európskych občanov, pretože je tu jedna inštitúcia, a to rada, ktorá vždy pracovala za zatvorenými dvermi, dverami a tvári sa ako keby hrala poker a skrýva karty. My nemáme žiadnu predstavu, akú pozíciu zastávajú hráči, teda členské štáty. No a okolo tohto stola sa hrajú naozaj veľmi dôležité partie, pretože ovplyvňujú budúcnosť celej Európy, občanov. Toto všetko sa vysmieva princípom verejnej transparentnosti. Občania majú právo vedieť, ako rozhodujú ich zástupcovia. Takto nemôže fungovať Európa. Ja si želám, aby Európska únia nebola zmrzačená navždy týmito postupmi. Na komisár Žurova. Ďakujeme. A teraz dávam slovo pani komisárke. Na úvod poviem, že komisia nemusí komentovať do podrobnosti vnútorné postupy rady. Komisia napriek tomu vždy odhodlane posilňovala transparentnosť legislatívneho procesu vo všeobecnosti a to je zdieľaná zodpovednosť. Komisia sa zaviazala pri preberaní mandátu posilniť transparentnosť. Napríklad komisári, ich kabinety a generálni riaditeľia eh, konajú len s predstaviteľmi, ktorí sú v zozname transparentnosti. Tento princíp posúvame voči Rade a parlamentu a verím, že sa všetky tri inštitúcie dohodnú, aby tento register bol pre lobbystov povinný. Taktiež zverejňujeme informácie k týmto stretnutiam a e, pokiaľ ide o výdavky na e, komisie, komisie na misia, máme tiež nové pracovné skupiny k týmto požiadavkám. Taktiež sme poskytli, a to je novinka, e, prístup k informáciám, pokiaľ ide o prebiehajúce obchodné rokovania a tiež počas rokovaní o Brexite. Na základe návrhu komisie tento parlament a rada sa dohodli s nami na novom medziinštitucionálnej dohode, o lepšej legislatíve, kde sú obsiahnuté i spoločné záväzky posilniť transparentnosť legislatívnych postupov, vrátane, ak je to potrebné, trilaterálnych do- rokovaní s cieľom zlepšiť komunikáciu s verejnosťou. Ako poznamenáva vaša správa, ehm, jednotlivé služby troch inštitúcií naďalej spolupracujú a rozvíjajú spoločný legislatívny portál, ktorý sme spolu e, sa rozhodli vytvoriť. To bude dobrá cesta pre e, iných ako špecialistov pri príprave nových legislatívnych postupov. Množstvo informácií je už k dispozícii, ak viete, kde máte hľadať. To však nie je vždy e, celkom ľahké, pokiaľ ide o osoby, ktoré nie sú expertmi. Tento portál by túto situáciu mal zmeniť ak či parlament alebo rada si želajú e, zverejniť dodatočné informácie v porovnaní s tým, čo je teraz zverejňované, toto by bolo to správne miesto na takýto krok. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Týmto uzatváram tento bod rozpravy. Hlasovať budeme dnes, pri aj e, pokiaľ ide o tú prvú správu. Teraz začneme ďalší bod. Privítame pani komisárku Malström. Ona je zodpovedná za tento ďalší bod. Ide o rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Prvá správa v, tejto, v tomto bloku sa týka Azerbajdžanu, najmä prípadu Mehmana Husejnova. Teraz by som poprosil pani Harms, ktorú srdečne vítam, aby sa ujala slova. Kolegyne, kolegovia, i v Azerbajdžane e, e, vítam ľudí, ktorí bu, snáď budú môcť sledovať túto rozpravu. Azeri Daily internetové noviny včera písali e, alebo uviedli článok, v ktorom ja a kolegovia, ktorí sa podielali na tomto uznesení, sú v podstate obviňovaní, že sa zúčastňujeme veľkého komplotu na prípravu e, naozaj puču voči e, e, vláde v Azerbajdžane. Myslím si, že títo novinári, kým také niečo napíšu, by mali s nami hovoriť a odporúčam tiež mojim voleným kolegom v parlamentom zhromaždení Euronestu, kolegom z Azerbajdžanu, aby s nami hovorili. Snažila som sa o to, kým sme pripravili toto uznesenie. Nepodarilo sa mi to však. Môj bývalý kolega v predsedníctve e, Euronestu Fuat Muradov sa stal ministrom azerbajdžanskej vlády a veľmi dobre vie, že moja, môj cieľ v Euroneste bol vždy ten vytvárať dobré, spolahlivé vzťahy práve medzi nami poslancami. Prečo e, máme túto e, problematiku na programe, tento naliehavý bod. Nuž tak máme e, obavy, pokiaľ ide o osud Mehmada Husejnova. On e, e, je od decembra minulého roku drží hladovku a to preto, že mu hrozí to, že pred vypršaním jeho väzby, bol odsudený na dva roky, znova bude obvinený a teraz sa on obáva, že dostane ďalších 5 až 7 rokov ešte pred vypršením svojho prvého trestu. Táto situácia pritom nie je výnimočná. E, Fórum pre občianskú spoločnosť v Euroneste nás, nás informoval, že tento vzorec sa opakuje už po piatýkrát a to e, opodstatňuje naše obavy e, vo vzťahu k tomuto Eh, pánovi. Eh, a práve preto sme dali tento bod na program. Všetky eh, politické skupiny tohto parlamentu apelujú na azerbajdžanskú vládu. Prepustite Mehmada Husejnova. Apelujeme na sudcov, aby takýto inscenovaný proces sa nespúšťal voči nemu znova. Mehmat sa zaslúžil o vyjasnenie prípadov korupcie v Rade Európy a preto je teraz vo vezení a e, e, zaoberal sa nielen problémami týkajúcimi sa Azerbajdžánu, ale aj problémy skorumpovaných politikov taktiež v Nemecku a Taliansku. I preto je správne, aby Európsky parlament sa zasadzoval za jeho bezpodmienečné prepustenie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, slovo má pán Korao, dve minúty. Ďakujem a dobré ráno všetkým. Zdá sa, že pre prezidenta Alieva v boji proti oponentom neexistujú limity. Jeho posolstvo je jasné. Žiadna snaha zvýrazniť prípady korupcie. V prípade pána Husejnova e, tento prípad je symbolický. E, novinár a bloger opätovne po minulé roky bol týraný e, a na základe a väznený na základe vyfabrikovaných, vymyslených, vykonštruovaných e, obvinení. Snažia sa učíšiť prominentných predstaviteľov občanskej spoločnosti. E, údajné, teda pri vyšetrovaní jeho prípadu bol obvinený e, z obviňovania, keď obvinil za týranie väznicu. V Azerbajdžan sa nachádza na 163. mieste, pokiaľ ide o jeho stav o, e, slobody tlače zo 180 krajín. E, ľudia sa pritom nezohnú pred ob, obťažovaním, týraním. Mali postup by mal byť založený na právnom štáte a demokratických reformách. Tieto princípy by nemali ale zostávať len na papieri a budúce dohody e, zo strany parlamentu by nemali byť poskytnuté, ak sa situácia radikálne zmení. Tá azerbajdžanské zasahovanie a zatýkanie e, disidentov musí okamžite e, ukončiť. To má byť prioritou v našich vzťahoch preto komisia e, apeluje na Azerbajdžan, aby okamžite ustúpil, upustil od obvinení e, Mehmada Husejnova. Ak by sme tak neurobili, cúli by sme zase pred našimi hodnotami a nedodržali svoje e, hodnoty. Pán Tenok. Už sú to asi dva roky, kedy bol odsudený na dva, na dva roky väzenia Mehmat Husejnov na základe eh, vykonštruovaných obvinení. Tento bloger, bloger sa snažil eh, osvetliť korupciu mocných. Bolo tu vždy silné pozorenie, že jeho obvinenie bolo politicky eh, motivovanie. Teraz sa blíži jeho prepustenie, tak sa jeho týratelia snažia vyfabrikovať ďalšie Eh, obvinenia na 5 či až 7 rokov a teda zdajú sa byť takéto podozrenia opodstatnené. našlo sa 5 ďalších prípadov len tento mesiac, kde boli podobné rozsudky pre ľudí, ktorí končia výkony trestu. To všetko ukazuje eh, hroznú pozíciu tejto krajiny, pokiaľ ide o slobodu tlače e, zo všetkých 180 krajín na svete. 163. miesto, je to jedna z najhorších krajín na svete a mňa teší, že tento prípad dnes tu môžeme riešiť vzhľadom na uh, zdravie uh, Mehmeda Husejnova. Podporujem toto uznesenie a výzvy za jeho okamžité prepustenie, aby neznášali orgány ďalšie obvinenia v tejto krajine, ktorá je, susedské, je v susedstve EÚ a s ktorými máme dobré vzťahy. Ďakujem. Na 3 minúty teraz pán Urban Krespo. Ďakujem, pán predseda. Azerbajdžanu je korupcia a nie je to len malý problém, je to problém obrovský a dokonca ten, ktorý sa proti nej postaví, je uväznený. To je situácia, o ktorej tu hovoríme. To je situácia Mehmeda Husejnova, obvineného na dva roky, naďalej obviňovaného i z ďalších činov, aby mohol byť ďalej vo väzení. Za, ha, spustil e, hľadovku, alebo predtým spustil kampaň voči korupčníkom, odsudzuje z korupcie špičky e, Azerbajdžanu Tie spolupracujú s Európu a cez Európu si perú špinavé peniaze. On systemati- oni systematicky porušujú ľudské práva, sú skorumpovaní a kupujú si európskych novinárov a politikov, aby zabrzdili kritiku prezidenta. To je jasné porušovanie ľudských práv. Takto sa snažia vysielať o, o sebe pozitívny obraz. To je tzv. kaviárová diplomacia. Kandrova Musa vzdal svojej funkcie ako člen parlamentného zhromaždenia práve kvôli týmto škandálom. Zdá sa však, že korupcia je základným problémom v jeho strane v EPP. Je to podobne ako u nás v Španielsku. Korupcia taktiež umožnila e, tu e, ťažiť vzácne zdroje v Azerbajdžane, ktoré sa dostali do Európy. Bola to taká alternatíva, alebo taký alternatívny dodávateľ na miesto Ruska. Mali by sme to jasne pomenovať. Tu v podstate Azerbajdžan na Južnom Kaukaze je dodávateľom ropy a tie eh, produktovody teraz smerujú z Azerbajdžanu Hovorili sme o tom už e, dávnejšie, nechceli sme participovať na tomto koridore z Južného Kaukazu. Chceli sme, aby Európa pozastavila zmluvu o pridružení, ak nebudú v stave rešpektovať slobodu prejavu a rešpektovať svojich občanov. Pred pár mesiacmi sme tu e, chceli, aby sa odsúdila odsudili porušovania ľudských práv a práva občanskej spoločne, aby sme prerušili rokovania o dohode s Azerbajdžánom a stále čakáme. Už v roku 2017 sme chceli, aby príslušné orgány vyšetrovali, aby sa vyšetrilo e, pranie špinavých peňazí tá, takzvaná, tej tzv. kaviarovej demokracie. My chceme, aby španielské orgány využili všetky mechanizmy na to, aby sa prešetrili obvinenia, napríklad Pedro, Pedra Agramunu, našeho senátora, aby sa to prešetrilo, to jeho konanie. Okrem toho, naša zahraničná politika predsa musí rešpektovať naše hodnoty a záujmy. To všetko je prepojené. My nie sme v stave konať, sme bez zuby, nevieme prijímať jasné opatrenia práve proti Azerbajdžanu. Na 3 minúty pani Šake. Ďakujem a dobré ráno, pani komisárka, kolegové. Je smutné, že sme tu znova a znova sa rozprávame o zhoršujúcej ľudskoprávnej situácii v Azerbajdžane pod vedením prezidenta Alieva a jeho e, ženy e, predsedničky vlády. Aktivisti ľudskoprávni ako Mehmad Husejnov, ktorí osvetľujú korupciu, sú e, neoprávnene väznení a týraní <clears throat> Demokracia ľudských práv systematicky je potieraná. Európska komisia eh, v lete podpísala eh, pritom partnerskú dohodu s Azerbajdžanom a my si musíme kladať otázky týkajúce sa kondicionality. Určite každá partnerská dohoda s akoukoľvek krajinou nemôže byť dôvodom na eh, ospravedlnenie porušenia ľudských práv. <clears throat> Čo najsilnejším tónom ich treba odsudzovať. Mnohí kolegovia to spomenuli. Azerbajdžan je na 163. mieste zo 180 krajín, e, teda v roku 2008, na indexe ľudských práv e, vo svete. Je to šokujúce e, poradie, takisto to potvrdzujú mnohí novinári, blogeri v tejto krajine. Najdôležitejší predstaviteľa inteligencie opustili krajinu, pretože sa ohrozovali oni, ich rodiny tieto zastrašovania, tak aké sme videli e, pri zbabelom e, úniku videí v prípade Kadie Ismailové, 10 <clears throat> násobok e, príjmu krajín v prípade týchto videí ukazuje, aký tlak a rozmanité formy tlaku smerujú voči novinárom, predstaviteľom opozície, občianskej spoločnosti Všeobecná situácia ľudských práv je veľmi smutná. Väznenie, <clears throat> týranie, zastrašovanie. Toto sú nepriame porušovania záväzkov Azerbajdžanu vyplývajúcich z podpisu e, dohovoru EÚ o ľudských právach a tiež rozhodnutí Európskeho súdneho dvoru o ľudských právach. Takže nová zmluva medzi EÚ a Azerbajdžanom E, je na stole a je dôležité, aby sme potvrdili našu e, odhodlanosť používať kondicionalitu pri týchto partnerských dohodách, teda rešpekt právneho štátu, demokracie, dobré riadenie a rešpektovanie ľudských práv a základných slobod. Tie vždy musia byť v centre tých dohôd a netreba, nesmieme to prehliadať. To sa bude týkať i podania súhlasu zo strany tohto parlamentu. Teraz, keď sa pozeráme na obnovené dohody o ľudských právach, keďže je tu sa stále poškodzujú, nečakáme nič iné, len to, aby Európska komisia eh, aby komisia i pani Mogherini, vysoká predstaviteľka, odsúdili porušenia ľudských práv v Azerbajdžane maximálnou mierou a aby sme podporili opozičných predstaviteľov. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Pani Gobeš, dve minúty. Keď hovoríme o ľudských právach a o právnom štáte, o tom, že to sú princípy, podľa ktorých konáme, podľa ktorých formujeme naše vzťahy k tretím štátom, tak to nie je iba retorická pripomienka. Pani komisárka Malmström, takí zástupci, zástupcovi ako vy alebo pani Mogherini musia konečne začať presadzovať tieto princípy, aby to nebolo už len retorické. Azerbajdžan, čo sa tam deje, to je škandál. A prípad Mehmana Husejnova ukazuje, e, že to tak naozaj je, ale môžeme mm, po, spomenúť aj ďalšie e, mená. Kadeša Ismailov, Mahden Muhdali, ktorý bol unesený z Gruzinska, priniesli ho, zavliekli ho do Azerbajdžanu a mučili ho vo vezení. Prečo? Pretože títo odvážni ľudia poukazujú na korupciu, v ktorej sa topí Alievov režim. A je to strašné, že napriek všetkým princípom, ktoré má naša politika, e, naši zástupcovia, ktorí rokujú e, o zmluvách a potom <coughs> ich dávajú Európskemu parlamentu na schválenie, tieto princípy v skutočnosti nepresadzujú. Toto je hamba. Mali by sme konečne vyhodnotiť ako vyzerá tá situácia reálne. Moji kolegovia, ktorí sa vyjadrili predo mnou, to veľmi pekne popísali. Aj prípad Mehmana Husejnova ukazuje, akému obrovskému tlaku títo ľudia sú vystavení a ako sú mučení a prenasledovaní. Tento týždeň um, kolegyňa Nikolaj ukázala list, ktorý on bol donútený napísať. Keď si čítate tento list, tak mi to pripomína listy, ktoré posielali a písali e, moji spolupčania počas Salazarovej diktatúry alebo napríklad aj počas Čaučeskovej diktatúry. Nemali by sme teda schváliť uznesenie, ktoré e, sa pripravujeme e, schváliť. A potom aj pán Urban Crespo poukázal na to, že aj tu v tomto parlamente sme videli v roku 2013 sú tu politici, ktorí napomáhajú Azerbajdžanu. Voľby boli kúpené v Azerbajdžane a my musíme podporovať tých, ktorí bojujú proti korupcii a za ľudské práva. Toto je o EÚ. Ďakujem teraz pani Žovko Želiana. 4 minúty a pol. E, vážený, vážený pán predsedajúci, pani komisárka, chcem sa poďakovať kolegom a kolegyňam za všetky pripomienky. Ja som E, vyjednávačka EPP pre toto uznesenie a som tieňová spravodajkyňa mojej skupiny pre Azerbajdžan. Myslím si, že musíme zdôrazniť, aké dôležité je nové, nová partnerská dohoda medzi EÚ a Azerbajdžanom a e, rešpektovanie ľudských práv musí byť e, m, naozaj v jadre tejto partnerskej dohody. Mehman Husejnov je nezávislý bloger, ktorý bol odsudený na e, roky väzenia po tom, čo verejne sa e, sťažoval na skúsenosti s políciou a dva mesiace pred prepustením mu hrozí, že bude predlžený ešte jeho trest na ďalších 5 až 7 rokov. Potrebuje profesionálnu lekárskú pomoc. Musíme vyslať <coughs> posolstvo, že Európska únia nechce prerušiť svoju spoluprácu s Azerbajdžanom. Musíme pokračovať v spolupráci a Európska únia je jediná, ktorá má tú autoritu, ktorá môže pomôcť e, ľudským právam v tejto krajine. Ja vyzývam, aby boli všetci väzni svedomia prepustení v Azerbajdžane. EÚ má svoje princípy, sloboda slova, sloboda prejavu a musíme tieto princípy presadzovať vo všetkých krajinách, s ktorými spolupracujeme, nielen v Azerbajdžane. Sú tu aj ďalšie štáty v tomto regióne, s ktorými EÚ spolupracuje. A tieto naše princípy musíme uplatňovať vo vzťahu ku všetkým týmto štátom. Tento princíp by sa nemal využívať selektívne. Uznesenie je dobré, pretože hovorí jasne o situácii v Azerbajdžane. Pokiaľ ide o slobodu sveta, Azerbajdžan je na, pardon, slobodu slova, Azerbajdžan je na 163. mieste zo 180 štátov a to je veľmi smutné. Ľudia si tam kupujú vplyv, prenasledujú žurnalistov. Zneužívanie moci je veľmi znepokojivé a tieto hrozné postupy sa musia zastaviť konečne. Mehman Husejnov musí byť prepustený a musí dostať tú lekárskú starostlivosť, ktorú potrebuje. A vyzývam opäť na prepustenie všetkých politických väzňov a väzňov svedomia, pretože toto je už neakceptovateľné v 21. storočí. Spolupráca s partnerskými štátmi sa musí opierať o spoločné hodnoty ako sloboda slova, sloboda prejavu. Pán predsedajúci, pani komisárka, o, o týchto hodnotách sa nedá zjednávať. Tieto hodnoty sú základom EÚ a je to aj základ nášho vzťahu k tretím štátom bez ohľadu na región. Vždy musíme e, pretláčať a presadzovať tieto pravidlá. Ja za to budem bojovať, e, kým len budem poslankyňou Európskeho parlamentu. Pán Štetina, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Jednoznačne žiadam, aby Mehman Husejnov bol prepustený. V Azerbajdžane drží hladovku proti bezpráviu. Spolu s ním v azerbajdžanských väzniciach trpí e, viacero ďalších e, väzňov svedomia. Napríklad Afgán Muhtarli, ktorý bol unesený tajnými službami z Gruzinska. Baku neprenasleduje iba kritikov režimu e, na území Azerbajdžanu. E, azerbajdžanský režim sa snaží zasahovať aj mimo svojich hraníc. Exportuje vplyv a nátlak rôznymi spôsobmi, napríklad únosy, tak ako e, v prípade Muhtarlího. Ďalší spôsob prenasledovania oponentov je zneužívanie Interpolu na extradíciu osôb, ktoré utiekli pred režimom a hľadajú azyl mimo svoj domov. Čína aj Rusko zneužívajú Interpol takisto stále častejšie. Interpol sa e, týmto pokusom bráni, nechce vydávať politických oponentov. Interpol poukazuje na článok 3 svojej vlastnej ústavy, ktorá hovorí, že Interpol sa nesmie miešať do veci politického charakteru. O tento článok sa Interpol opieral, aj keď pred nejakým časom odmietol e, požiadavku Baku zatknúť troch europoslancov. Musíme sa teda snažiť o ochranu slobody slova a prejavu v Azerbajdžanu. Mohli by sme podporovať napríklad nevládne európske organizácie, ktoré sa zaoberajú Azerbajdžanom. Ďakujem, dámy a pani, za pozornosť. Ďakujem teraz pani Post, dve minúty. Dobrý deň, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Toto je tretie naliehavé uznesenie o zneužívaní ľudských práv v Azerbajdžane počas tohto volebného obdobia parlamentu. Už je na čase, aby azerbajdžanská vláda nás začala brať vážne. Žiadam okamžité a bezpodmienečné prepustenie Mehmena, Mehmana Husejnova a ďalších politických väzňov. E, sú medzi nimi právnici, politickí oponenti, aktiviti, ktorí bojujú proti korupcii, nezávislí žurnalisti, blogeri a tak ďalej. Títo ľudia boli zatknutí a sú mučení vo väzeniach len za to, že uplatňujú slobodu slova a kritizujú vládu. A to nie je predsa zločin. Azerbajdžanskí úradníci by mali pochopiť konečne, že toto je ľudské právo. Tie, tí, tie, tieto osoby boli odsudené niektoré až na 10 rokov odňatia o slobo, slobody, len preto, že vyšetrovali korupciu vo vláde. EÚ nesmie mlčať, keď sa takéto niečo deje, keď sa potláča sloboda slova a sloboda názoru v Azerbajdžane. Nemôžeme akceptovať prenasledovanie osob LGBT, obrancov ľudských práv a politických väzňov. Ak nesplníte naše požiadavky, EÚ by mala prijať sankcie proti e, zodpovedným azerbajdžanským e, úradníkom. Európska únia aj finančné organizácie by mali pozastaviť financovanie pre štátne štruktúry a podniky a E, spoločné podniky Azerbajdžanu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Karim, minúta a pol. Pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Ja som predsedom delegácie pre vzťahy so Južným Kaukazom. Videli sme, že došlo k zmene v našich vzťahoch s Azerbajdžanom pokrok, ktorý sa urobil v minulých mesiacoch a rokoch, posilňovanie partnerstva, e, toto sa dá naozaj merať. Urobili sa veľké pokroky. Európska únia presadzuje ľudské práva a demokraciu na celom svete. A preto Európska únia by nemala zatvárať oči pred e, zneužívaním a prenasledovaním osôb zo strany vlád aj napriek tomu, že v medzinárodných dohodách tieto štáty možno dosahujú pozitívne pokroky. Musíme sa pozerať ale aj na situáciu jednotlivcov, čo sa s nimi deje. Keď sa pozrieme na týchto ľudí, mm, parlament by mal v uznesení ešte niektoré svoje vyjadrenia posilniť, mal by e, a musí vyzvať Európsku zahraničnú službu aby e, vyviala nátlak na Azerbajdžan. Azerbajdžan musí začať chrániť tieto osoby, poskytnúť im prístup k lekárskej starostlivosti, musí mu umožniť návštevy rodinných príslušníkov a tak ďalej. Vybudovali sme si silný vzťah s Azerbajdžanom a už e, z neho aj profitujeme. Európska delegácia dostala možnosť navštíviť pána Husejnova a to už je dobrý pozitívny znak, znamenie. Možno sa táto situácia nakoniec vyrieši. A ešte jedna vec na záver. Naše uznesenia musia vždy odzrkadľovať naše hodnoty, ale zároveň musia rešpektovať aj našich partnerov. Ďakujem. Do minúty 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Pani Nikolaj, ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre Azerbajdžan by som chcela spomenúť nasledovné. Áno, skutočne ide už o tretie uznesenie, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv a právneho štátu v Azerbajdžane, ale vzťahy medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom sa vyvíjali aj naďalej v ostatnom čase a to tak ďaleko, že teraz sme dospeli do bodu, kedy pripravujeme podpísanie do zmluvy o partnerstve. A preto potrebujeme serióznu diskusiu aj o dopade takýchto diskusí v parlamente na tretie štáty. Keď sme v dobrej viere začali konštruktívny dialog e, budovať s tamojšími orgánmi, tak sme vlastne napríklad dosiahli úspech v tom, že Ahmadov, ktorý bol vtedy prominentný disident, bol prepustený. To sa udialo decentným a bezproblémovým spôsobom. Aj minulý rok práve prostredníctvom pôsobenia Európskeho parlamentu cestou koherentného dialógu sa podarilo prepustiť 146 ľudí z väzenia. Dúfam, že takýmto spôsobom budeme pokračovať v našej súčinnosti aj ďalej. V prípade Husejnova sme videli, ako boli naformulované obvinenia a takisto sme počuli aj vyjadrenie alebo spravodajskú reláciu z Rádia Slobodná Európa. Keď sme žiadali objasnenie k tejto situácii, tak som dostala vyjadrenie predstaviteľov justície v tom zmysle, že vo väzení, kde je zadržiavaný Mehman Husejnov, došlo k povstaniu a toto povstanie bolo potlačené a teraz následkom toho je tu ďalšie obvinenie, ktoré bolo voči jeho osobe naformované. To znamená, ak my formulujeme uznesenia ohľadne prípadov porušovania ľudských práv, tak musíme, či už ide o členskú krajinu alebo tretiu krajinu, si vypočuť vždy všetky strany, pretože toto je ten pravý duch demokracie. Nemôžeme byť predpojatý, pokiaľ ide o výber informačných, informačných zdrojov, pretože žijeme v časoch, kde nesprávne falošné informácie patria e, k každodennej situácii a je tu riziko, že môžeme sa dostať do problémov. Prepačte, je tu modrá kartička zo strany Anny Gomeš. Nech sa páči, Anna, máte možnosť. Vážená pani Nikolaj, súhlasíte s tým, že je neakceptovateľné, že režim v Azerbajdžane si bude kupovať európskych politikov, ako napríklad Pedro Agramont, ktorý je teraz senátorom v Španielsku, bez nejakého vyšetrenia tejto korupcie. Súhlasíte s tým, že toto veľmi blokuje dôveryhodnosť európskych politikov a krokov zo strany Európskej únie ak politici majú možnosť nechať sa kúpiť zo strany takých režimov, ako je napríklad režim pána prezidenta Alieva. Ďakujem pekne, Anna. Ja v plnej miere súhlasím s tebou. Ja situáciu tohto španielského politika nepoznám, práve som sa o tomto prípade dozvedela, ale dúfam, že aj tento prípad bude v plnej miere objasnený a že, to nespočíva, že ten prípad jednoducho nespočíva na nejakých falošných obvineniach. Všetko to treba vnímať objektívne. Zároveň si musíš uvedomiť, že ja sa snažím podporovať konštruktívny spôsob riešenia problémov. Samozrejme, snažíme sa dostať tých ľudí von z väzenia a snažíme sa všetky prípady porušovania ľudských práv vyriešiť. Chceme preukázať, že my, Európania, dokážeme dosiahnuť konkrétne výsledky. Ďakujem pekne. Pán Castaldo. Uh, President, um, very, uh, Ďakujem. Tento juhokaukaský pyšný národ oslavoval nedávno výročie krátkej nezávislosti pred rokom a čo sa tu udialo? vzhľadom na oslávenie, osla, pri týchto oslavách vlastne štyria z účastníkov boli zadržaní pri týchto oslavách. Je toto skutočne republika, ktorá bola takto novo vytvorená a chce byť dôležitým hráčom v kontexte medzinárodného spoločenstva a chce mať bližšie prepojenie s Európskou úniou. Je toto krajina, ktorá takýmto spôsobom chráni práva svojich občanov. Zdá sa mi, že to vždy tak nebolo. A máme síce špecifické prepojenie s touto krajinou. Moja vlastná stará mama sa narodila v Baku v 1916 roku, teraz v januári bude mať 103, roky, 103 rokov a vlastne hovorí úžasné príbehy z detstva, keď žila v Azerbajdžane. Avšak treba si uvedomiť, že zároveň, keď Európska únia posilňuje svoje zmluvné vzťahy s Azerbajdžanom. Azerbajdžan bohužiaľ sa vzdialuje od svojich eh, medzinárodných záväzkov na úrovni Rady Európy, na úrovni OSI a vôbec to nie je zbytočné, že médiá a predstavitelia médií eh, poukazujú na tú zhoršujúcu sa situáciu tejto chvíli je to teda konkrétne prípad pána Mehmena Husejnova. My ako parlament musíme apelovať na komisiu a na SVČ, aby urobili, čo je v ich silách, na to, aby vláda v Azerbajdžane, ak chce mať prehlbené vzťahy s Európskou úniou, musia jednoducho bezpodmienečne momentálne prepustiť politických väzňov, a to vrátane pána Mehmena Husejnova. Ďakujem pekne. Pán Castaldo tu nie je, takže nemôže sa vyjadriť. A preto teraz dostane slovo pán Koloby. Máte 2 minúty 30, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, na našich zasadnutiach vo štvrtok ste hovorili o prípade pána žurna- žurnalistu Mehmana Husejnova, ktorý si odpikáva dvojročné väzenie za to, že udal autoritársky režim prezidenta. Áno, ide o autokratický režim, ale čo robí Európska únia vo vzťahu k tomuto režimu? Chcel by som pripomnúť, že 16. novembra roku 2016 rada na komisii, komisii dala mandát na to, aby sa vyrokovala globálna dohoda s Azerbajdžanom. 7. februára roku 2017 začali rokovania po návšteve prezidenta Alieva v Bruseli 11. januára roku 2018 boli prijaté ďalšie priority tohto partnerstva a počíta sa, že, sa, že tento režim bude zbavený víz. My vieme, že predstaviteľe Európskej únie majú snahu ako keby voviesť európske štáty do studenej vojny s Ruskou. A vidíme, že sa tu fragmentizuje európsky kontinent v tomto duchu. A Jednoducho takýmto spôsobom, ako som to práve naznačil, sa zhorš- môžu zhoršiť aj vzťahy s týmto úzkým režimom, ktorý, s týmto režimom, ktorým sa snažíme dosiahnuť úzke vzťahy. Takže naša bezpečnosť, e, pokiaľ ide o palivá, by mala byť riešená práve na úrovni zmluv s Ruskom. E, pokiaľ ide o Európsku úniu, zdá sa, že neriešime tie naše kľúčové problémy. Zdá sa, že náš koleg, naša kolegyňa pani Nikolaj, ktorá je spravodajkyňa o tejto dohode, pokiaľ ide o nové vzťahy s Azerbajdžanom, e, takisto berie do úvahy túto situáciu. Keď si napríklad pozrieme noviny Liberation, tak tam sa odmietli vyjadriť, pokiaľ ide o prípady porušovania ľudských práv v Azerbajdžane. Išlo o Junisa Safarova. Tento článok sa vrátil znovu do spravodajskej služby a a vlastne tento, tento článok vzýšiel zo spravodajskej služby tohto režimu. A stále sme tu takto poučovaní o demokracii, takže nezabudnime ani na martýr, martýrstvo o, o, ľudí, ktorí žili v tejto krajine. Ide práve o snahu riešiť tieto problémy. To znamená, musíme sa snažiť priblížiť sa k tomuto režimu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Šogor. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa Amnesty International máme v súčasnosti viac než 100 politických väzňov eh, v juhokaukaskej krajine, kde vlastne tento režim drží v rukách aj média. Podľa brata zadržiavaného blogeru, blogera a aktivistu Všetci známi obhajcovia ľudských práv v tejto krajine strávili minimálne 2 roky vo väzení. Je to spoločný, je to taký bežný trend, kde vlastne úrady Azerbajdžanu takýmto spôsobom postujú, postupujú voči kritikom. Vieme, že to už je piatý prípad eh, v ostatných mesiacoch. Azerbajčan sa snažil vyhraniť voči západnej kritike, využíval svoju strategickú pozíciu ako regionálny spojenec v boji proti terorizmu, rovnako ako aj dôležitá krajina pre Európu a takýmto spôsobom poukázal na závislosť Európy na ruskom plyne. Ale takisto vieme, že sa tu využívajú okázalé dary a e, dovolenky pre úradníkov a predstaviteľov západnej Európy. Európska únia by mala vyslať jasný signál, že budeme podporovať princípy ľudských ľudských práv a právneho štátu a že berieme slobodu v Azerbajdžane vážne a mali by sme toto takisto vsadiť ako kľúčový prvok medzi doho- do dohody Európskej únie a Azerbajdžanu. V súčasnosti žiadame, aby bol pán Husejnov bezprostredne a bezpodmienečne prepustený a aby azerbajdžanské úrady a justícia sa zbavila všetkých obvinení voči nemu. Takisto apelujeme na to, aby bezpodmienečne a bezprostredne boli prepustení všetci politickí väzni, E, novinári, e, obhajcovia ľudských práv, ako aj ďalší predstavitelia občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane na dve minúty pani Grapini slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pani komisárka. Hneď na úvod by som chcela povedať, že ide o veľmi dôležitý návrh a že potrebujeme Musíme teda osloviť vládu v Azerbajdžane, aj pokiaľ ide o témy, ktoré sa týkajú e, oblasti ľudských práv. Takisto je dôležité mať dialog s Azerbajdžanom aj naďalej, to znamená nielen pokiaľ ide o porušovanie, prípady porušovania ľudských práv, ale aj pokiaľ ide o boj proti terorizmu, podporu regionálnej stability a manipuláciu, proti ktorej musíme bojovať. A pokiaľ ide o demokratické princípy a zásady, Azerbajdžan ako mm, účastnícka krajina Rady Európy e, sa k tomuto takisto zaviazala a vidíme, že tu máme problémy práve pokiaľ ide o médiá. Valné zhromaždenie Euronestu má povinnosť, aby to preskúmala a ja som takisto chcela poukázať na tieto problémy. Musíme sa venovať ďalšiemu rozvoju východného partnerstva, ale takým spôsobom, aby všetky krajiny, ktoré sú zúčastnené v tomto partnerstve, si uvedomili význam takých návrhov, ako práve toto dnešné, ktoré je vyváženým návrhom. Hovorí sa tu o dobrých, pozitívnych bodoch, o prepustení aktivistov, žurnalistov a politických väzňov. Ja si myslím, že e, Azerbajdžan a jeho cesta, ktorou sa uberá, by mala byť teda takou európskou cestou. A treba zdôrazniť, že my tu poukazujeme a kritizujeme štátne štruktúry a nie občanov. Sú to štátne štruktúry, ktoré porušujú ľudské práva. Musíme naďalej spolupracovať s Baku a ja si myslím, že dohoda s Azerbajdžanom, ktorá sa začala ešte v roku 1997, mala pokračovať ďalej. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. Vážený pán predseda, predsedajúci, vážená pani komisárka, kolegovia, kolegyne. Niektorí z našich kolegov teraz sa ako keby snažili relativizovať eh, prípady porušovania ľudských práv, poukazujúc na to, že tu boli aj určité výdobytky, ale nechcel by som hovoriť o tom. Ja by som skôr povedal to, že Azerbajčan je hlavným dodávateľom ako keby e, zatvorených e, blogerov. To nie je nejaký produkt, ktorý by, na ktorý by mali byť pyšní, ale zdá sa, že prezidentovi tejto krajiny to nevadí. Máme tam za viac ako 100 politických väzňov. My preto žiadame, aby sa prepustil Mehman Husejnov, mladý aktivista, ktorý kriticky píše vo svojich článkoch situácií, ktorých v, soci, v sociálnych médiách ako keby nastavoval zrkadlo vláde a tejto, v tomto zrkadle nevidíme nejaký pekný obraz, pretože Ľudia v Azerbajdžane bojujú s chudobou, ale politická elita oslavuje na veľkých opulentných oslavách. Cenu, ktorú musia títo žurnalisti písať, e, platiť, sú veľmi vysoké. E, Mehman Husejnov sa dostal na dva roky do väzenia, v marci mal byť prepustený, ale zdá sa, že teraz režim si vymyslel nové obvinenia, ktoré vedú k dodatočnému obvineniu No, až na 7 rokov. Je veľmi dôležité, aby sa vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom prehlbovali aj naďalej, ale to, je dôležité, to sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak budeme klásť aj naďalej dôraz na ľudské práva. Ďakujem pekne, pani Parker. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Slobodná tlač je dôležitým prvkom každej fungujúcej demokracie. Ak politici môžu e, škrupulózne postupovať tak vlastne sa politici takýmto spôsobom vzdialujú od ľudí, od tých, ktorých, pred, ktorých sú vlastne predstaviteľmi. A nasleduje korupcia. Azerbajdžan má veľmi smutnú históriu v tejto oblasti. Sú až na úrovni 163, pokiaľ ide o rebríček slobody tlače. Vieme, ako táto štatistika sa prejavuje do reality prípade tých žurnalistov, ktorí sa snažili poukázať na neblahú situáciu v tejto krajine. Husejnov sa dostal do väzenia za to, že poukázal na luxusné domy predstaviteľov. Reportéri bez hraníc, novinári bez hraníc poukazujú na to, že môže tento bloger zomrieť, pretože je na hľadov, momentálne na hľadovke. Viacerí z ostatných obvinených hľadujú vo väzení a teraz je najvyšší čas, aby politici začali počúvať týchto občanov a, po, a na, napravili tie zlyhania v demokratickom procese a zabezpečili to, aby v tejto krajine bola demokratická slobodná tlač a médiá. Slovo má pán Kelly. ja odsudzujem terajšiu situáciu v Azerbajžane, pokiaľ ide o slobodu tlače a ľudské práva Zákaz kritiky vlády to je v rozpore e, s, e, so zdravými princípmi. Politickí aktivisti neustále čelia novým obvineniam, keď sa blíži ku koncu ich terajšie, e, terajší pobyt vo vezení. Sú tu partnerské zmluvy medzi Azerbajdžanom a EÚ, E, záväzky v rámci Rady EÚ. E to všetko je práve podkopávané tým, čo robia azerbajdžanské e, orgány. Preto vyzývam azerbajdžanskú vládu, aby sa podriadili rozhodnutiam Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva a aby tieto práva zabezpečili. Najmä pokiaľ ide o tých, ktorí sú nespravodlivo obvinení. Nie, nie je tu len pán Huisenov, ktorý momentálne od decembra 2018 je, e, drží hladovku. Selektívny prístup k stíhaniu e, treba pozastaviť. Nezostáva miesto pre takéto opatrenia v takej krajine, ktorá sa prikláňa predsa k ochrane ľudských práv a právnemu štátu na základe svojich e, prísľubov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo na dve minúty pani Julie Ward. Postoj EÚ k Azerbajdžanu musí byť tvrdší. Občianská spoločnosť funguje vo veľmi nepriateľskom prostredí. Mimovládky musia e, opustiť krajinu, je tu väzenie. 23. E, deň trvá hľadovka Mehmada Huseinova. To všetko vedie k obávam týrali ho a je vo vážnej situácii. Za posledné mesiace je tu znepokojivý nárast hladoviek vo svete. V Kurdistane je e, ďalšia žena e, na hraz Mohady, napríklad v Iráne tiež. Všetci musia príjmať tieto zúfalé kroky. Naliehavosť tejto situácie vyzýva alebo e, by mala viesť e, vysokú predstaviteľku k činom. Treba stlačiť na Azerbajdžan, aby Mehmen bol okamžite prepustený. Každá krajina, ktorá flagrantne porišuje záväzky ľudskoprávnej povahy, e, musí byť nabádaná k náprave. Členské krajiny by mali tiež uvaliť sankcie nielen na prezidenta, ale i na ministra vlády, ktorí doteraz neboli cieľmi sankcií. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz tu máme postup Catch the Eye. Dvaja sa prihlásili z vás ako prvý pán Faria. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený e, pán komisár. Pokiaľ ide o správu Eh, kritizujeme tu systém eh, súdnictva v tejto krajine. Bohužiaľ, to však nie je prípad izolovaný, pretože dochádza k systematickému porušovaniu práv tých, ktorí sú v opozícii, ktorí kritizujú, vydávajú sa voči ním voľné obvinenia a dochádza k väzneniam. Teraz by sme si mali povedať, že to už stačí. Mali by sme požadovať, aby skončila s týmito persekúciami, aby nezávislé médiá mohli operovať, fungovať, aby prepustili pána Husejnova a ďalších politických väzňov a aktivistov. EÚ musí prijať vážne kroky a trvať na rešpektovaní občianských práv a slobôd. To je práve po povahou e- Európy. Ľudské práva nemožno zapredať a kým tieto praktiky neskončia, tak Európska únia musí pozastaviť finančnú pomoc režimu z Azerbajdžanu. Slovo má teraz pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pri, chcem sa pripojiť ku kolegom, ktorí tu vyzývajú k tvrdému postupu voči Azerbajdžanu, pokiaľ ide o uviezneného pána Husinova. Ako bývalý minister spravodlivosti chcem tiež dodať, že Treba kritizovať Azerbajdžan v širších súvislostiach. A v tomu, ako nefunguje právny štát tejto krajine, chcem dodať, že v roku 2017 prebehla reforma právnických profesí v Azerbajdžane, ktorá zabránila deviatim z desiatich právnikov vykonávať advokátsku profesiu. Viac menej v tejto krajine nefunguje nezávislá advokácia a politickí väzni tým pádom nemajú právne zastúpenie na súde. I to treba vnímať, pretože súčasťou právneho štátu nie sú len nezávislé súdy, ale tiež nezávislí advokáti v krajine, ktorí obhajujú klientov i voči štátnej moci. A to tu absentuje. Pri rozprave s týmito azerbajdžanskými predstaviteľmi kritizujme i e, reformu z roku 2017, ktorá búra nezávislých e, systém nezávislých advokátov. Slovo má teraz, nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Ďakujem za to, že máme možnosť diskutovať o situácii ľudských práv v Azerbajdžane. Sledujeme veľmi pozorne situáciu v tejto krajine, e, podobne ako vy, e, pokiaľ ide o Mehmada Husejnova. Už v roku 2017 sme zaznamenali tento prípad, už vtedy sme sa vyjadrili. I na tomto mieste chcem povedať, čo v posledných dňoch e, robíme na základe demaršu delegácie EÚ v Baku a na základe spolupráce s orgánmi e, azerbajdžanskými delegácia EÚ spolu s misiami e, či len z piatich členských krajín sme navštívili pána Husejnova vo vezení. E, tá návšteva z minulého týždňa nám umožnila potvrdiť, že jeho život nie je v bezprostrednom ohrození, bol ošetrený a zastavil svoju hladovku. I tak však sme presvedčení, podobne ako vy, že nové obvinenia vraj, že napadol straž, strážca vo vezení, nie sú vieryhodné. Podobné e, prípady hľadoviek, e, i tam e, sme v kontakte s právnikmi a organizujeme návštevy, i návštevy zo strany Červeného kríža. EU kladie veľký dôraz na situáciu ľudských práv v Azerbažane Robíme tak politickom, formou politického dialogu. Sú tu stretnutia na najvyššej úrovni v rámci špeciálneho podvýboru. Spoločné partnerské priority, tak ako sme ich dohodli e, v júli, zdôrazňujú, že rešpekt ľudských práv a základných slobôd, že sú kľúčom k našim vzťahom. Nová dohoda EU-Azerbajdžan, ktorá sa vyrokováva, znamená demokratické reformy, právny štát, dobré riadenie, respekt ľudských práv a základných e, slobôd. My i naďalej si uvedomujeme veľké výzvy týkajúce sa ochrany ľudských práv a základných slobôd v Azerbajdžane. Sme presvedčení, že treba ich formou dialogu riešiť i rokovani- pri rokovaniach o novej dohode. Potrebujeme mať komunikácie, pardon, kanály komunikácie, aby sme vedeli e, sledovať naše hodnoty a záujmy. Sledujúc tieto naše záväzky, tiež naďalej spolupracujeme s občianskou spoločnosťou, nezávislými médiami a ľudskoprávnymi bojovníkmi. I naďalej budeme e, upozorňovať na základné slobody vo všetkých našich dialogoch, menovite počas budúceho stretnutia k ľudským právam v Baku 5. februára. I naďalej budeme sledovať pozorne vývod, vývoj v tohto prípadu, takisto stav e, novinárov a obhajcov ľudských práv, vrátane napríklad Kadie Ismailovej. Ďalej vás budeme informovať o vývoji v týchto otázkach. Ďakujeme pani komisárka. Tým pádom sme uzavreli rozpravu k tomuto bodu. Dnes budeme o tomto bode, ako všetci viete, hlasovať. Teraz pokračujeme k ďalšiemu bodu rozpravy a ním je situácia v Sudáne. Teraz na 1,5 minúty na úvod má slovo pán eh, Tena. Vláda škrtla subvencie na potraviny a paliva, tým pádom sa ľudia vybrali eh, do ulic a nie je to prekvapením. To, čo sa začalo len ako demonstrácie e, a protesty proti vysokým nákladom e, na živobytie, sa teraz rozšírilo na širšie protivládne, protirežimové hnutie, e, ktoré má podporu naprieč celým politickým spektrom. Naďalej prezident si chce zrušiť obmedzenia svo, svoje možnosti vládnuť chce predlžiť svoje 29-ročné e, vládne, vládnutie a brutálne tiež zasahuje proti demonstrantom v Kartúne. Takmer 40 mŕtvych e, si vyžiadali tieto opatrenia. 2 až 3 tisíc ľudí bolo zatknutých, sú zadržiavaní a je na čase pre Omara al-Bashira, aby odovzdal e, moc on je jediným najvyšším predstaviteľom krajiny vo svete, ktoré, na ktorého sú e, zo strany Medzinárodného súdneho dvora vypísané dva zatýkače. Musíme byť bdelí e, a zabrániť ďalšej eskalácii vzhľadom na bezpečnostné výzvy v tejto oblasti Afriky. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má na 3 minúty pani Veržia. Ďakujem. Prijali sme e, množstvo uznesení k Sidánu. Naposledy e, v marci 2018, kde išlo o zatknutie e, pokia- laureáta Sacharovovej ceny právnika Saliha Mahmuda Osmana. Jeho blízky sa obávajú o jeho zdravie, pretože je cukrovkár. Bohužiaľ, organizácie, pokiaľ ide o, o, o obhajov ľudských práv hovoria o množstve zatýkaní, desiatky mŕtvych, e, trtíranie Od septembra 2013 pravidelne prebiehajú e, v Kartúme demonstrácie. Doteraz šlo o ekonomickú krízu, na, pokiaľ ide o stratu e, ropných zdrojov. Inflácia rekordna ďalej hovorí sa až o 120%, druhá najvyššia inflácia vo svete neustále zvyšovanie principiálnych cien základných potravín. E, rozpočet, ktorý sa zo so 70 vydáva na vojenské účely na úkor zdravotníctva a vzdelávania. To boli prvé remonstrácie, ktoré boli mimo e, hlavného mesta, ktoré sa venovali týmto témam e, v Darfúre, kde je veľmi dôležitý tý, e, nedostatok takisto represálie v Dženžavi. Sloboda, mier a spravodlivosť e, vyzývajú e, demonstrantov do ulic. Omar al-Bashir e, nedovoluje provokácie, chce zmeniť ústavu, aby mohol naďalej byť pri moci, hoci už vládne 29 rokov, e, viacero mandátov Represie, represálie zasahujú všetkých, novinárov, univerzity, opozíciu. E, takisto pokiaľ ide o strany v kongrese, ktoré sa opovážili vystúpiť. Združenie profesionálov vyzvalo k týždňu povstaní so e, začiatkom dnes v Kartume i vo veľkých mestách veľký pochod pre zmeny a mier s Európskou úniou e, e, došlo, bolo podpísaných viacero dohôd, pokiaľ ide o migračné toky a tak ďalej. Ako možno spolupracovať s touto krajinou, e, aby sem tu v Európe identifikovali utečencov zo svojej krajiny? alebo zdroje, ktoré by sa mohli použiť voči vlastnej populácii. Všetky financie európske by mali byť revidované, aby sme E, zastavili takéto pokrytecké financovanie. Tu by som v mene ľavice e, Guengel vyjadrila solidaritu s tými, ktorí dnes budú v sudánskych e, uliciach riskujúc život demonstrovať. Slovo má teraz pani Valero. Ďakujem. Môžem hovoriť o troch veciach. Ide v prvom rade o E, mierový proces. Je pochopiteľné, že e, sa šíria protesty, keď sa drasticky zvyžujú základné ceny potravín e, na základe zlého vedenia krajiny. Tieto protesty sa rozšírili z dedín do hlavného mesta. Treba tiež umožniť demonstrácie voči prezidentovi Al-Bashirovi, ktorý vládne 30 rokov Dôležité aby do, došlo k jeho výmene, nástupníctvu. E, už 44 mŕtvych e, bolo konštatovaných práve pri týchto demonstráciách. Metódy vlády, násilie voči ľuďom, ktorí protestujú a násilie použité voči oponentom v násilie zo strany bezpečnostných zložiek. Sudán musí rešpektovať medzinárodné normy a to sa momentálne nedeje. Príslušné zatýkania e, treba odsúdiť a treba ich e, dobre pozorovať. Použitie ostrej munície voči neozbrojeným e, ľuďom a týranie vo vezeniach v tejto krajine, to nikdy v žiadnej krajine nepripustíme. A potom ďalej treba rešpektovať volebný kalendár. E, podľa ústavy úradujúci prezident už v roku 2020 nemôže kandidovať. Teraz sa snaží prezident zmeniť ústavu, aby to možné bolo pri voľbách 2020 má na to e, celé množstvo právnikov, ktorí mu to majú umožniť. Terajšia Prechodná vláda na tom spolupracuje, aby sa mal, vytvo- mal by sa vytvoriť prechodná vláda a demokratické voľby. Ako vidím, mám ešte čas a preto položím, alebo venujem sa ešte štvrtej otázke. Ide o uznesenie, ktoré sa venuje aktuálnym a nepriateľným udalostiam, ale ak chceme hovoriť všeobecnejšie o situácii v Sudáne, nuž tak my zelení e, sme naozaj smutní z toho, že všetky tie opatrenia, ktoré e, negatívne dopadajú na obyvateľstvo, na životné prostredie, napätie narastá, pretože ľudia musia opúšťať svoje bydliska a presúvajú sa do miest. Ďakujem. E, ďakujem pani Barco. Ďakujem. A teraz pán pajet, 3 minúty. Kolegyne, kolegovia, napriek týždňom protivládnych protestov v, Sura, v Sudáne, napriek tomu, že mnohí Omara al-Bashira vyzývajú na odstúpenie, napriek tomu vládna strana nominovala opäť Bashira do volieb, ktoré sa majú konať v roku 2020. PCP, vládnúca strana, povedala, že e, vodcovia krajiny sa môžu zmeniť iba voľbami. Už uvidíme. Ale faktom je, že Bašír je jediný uradujúci prezident sveta, ktorého hľadá Medzinárodný súdny dvor za zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a aj genocidu v Darfure. Napriek tomu je stále na slobode, môže pokračovať v zločineckom konaní a mnohé štáty ho vítajú s otvorenými rukami, napríklad eh, Čína, eh, India, Katar, Saudská Arábia a mnohé ďalšie. E, tieto štáty ho pozývajú na štátne návštevy, vítajú ho, namiesto toho, aby ho zatkli. A práve takéto postoje pomáhajú Bašírovi, môže naďalej beztrestne útočiť na civilné obyvateľstvo. Aj vďaka tomu Bašír e, nedávno e, zabil 37 ľudí minimálne, zatkol viac ako 800 a naďalej jeho orgány potlačajú obyvateľstvo. Masové zatýkanie e, lekárov, učiteľov, právnikov, aktivistov. To všetko pokračuje. Bašíra a jeho ľudia musia ísť pred súd za zločiny, ktoré boli spáchané v minulosti, aj za zločiny spáchané počas týchto najnovších protestov. Je na čase, aby Sudán už ukončil utláčanie ľudských práv, a aby sa spoločnosť začala obnovovať, aby sa rany spoločnosti zahojili konečne. Ďakujem teraz pani Kienge na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Centrom nášho, e, našej pozornosti je opäť Sudán, jedna z najväčších afrických krajín. Najnovšie informácie sú naozaj veľmi e, negatívne Um, celý svet oslavoval Silvestrá Nový rok a Sudančania zatiaľ išli do ulic, aby protestovali uh, za, eh, aby, aby protestovali proti vysokým cenám, napríklad benzínu alebo chleba, jeho cena sa strojnásobila. Ehm, sociálna rovnováha je naozaj veľmi eh, zraniteľná, veľmi nestabilná Ekonomická konjunktúra je e, veľmi malá, napriek tomu, že Sudán má obrovské prírodné zdroje. E, Sudán žije v obdobiach relatívneho pokoja, ktoré sa striedajú s veľmi ťažkými e, obdobiami pre obyvateľstvo, kedy ľudia musia hľadovať, sú potlačaní vládou a vyostrujú sa sociálne konflikty a často e, aj poriadkové zložky používajú proti ľuďom silu. A cenou za toto všetko nie je iba život občanov, ale aj opozície. Smutná realita je taká, že politika pod, potláča slobodu slova a e, ľudia sú právom rozhorčení. K chartumskej vláde musíme neustále pripomínať, že jeho hlavnou úlohou je rozvoj vlastnej krajiny, podpora ekonomiky, je potrebné vytvoriť zdravú politickú klímu, aby neboli potlačené hnutia protestu. Je potrebné stále poukazovať na to, že v krajine musí prebiehať politický dialog. Dúfajme, že nová koalícia bude pozostávať aj z opozičných strán. Salim Ahmud Osman je laureátom Nobelovej aj Sacharovovej ceny, ale sú tam aj E, ďalšie dôležité osobnosti, ktoré môžu bojovať za demokratickejší Sudán. Ďakujem pani bardzo. Ďakujem. Teraz pán Kelam, 4,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Sudán je nezávislý už 63 rokov. Pred 30 rokmi Omar al-Bashir, plukovník, sa dostal k moci, pozastavil činnosť politických strán a zaviedol islamský právny kódex na celonárodnej úrovni. A v roku 1993 sa menoval za prezidenta. Sudán sa teda stal e, štátom jednej politickej strany. Neskôr v 90. rokoch Sudán bol zaradený medzi štáty, ktoré podporujú a sponzorujú terorizmus. Pred šiestimi rokmi prezident al-Bashar slúbil, že už nebude opäť kandidovať, ale napriek tomu v roku 2015 opäť kandidoval vo voľbách. Opozícia ich bojkotovala. Pokiaľ ide o slobodu tlače, Sudán patrí medzi posledné krajiny. Je na mieste 174 zo zoznamu 180 štátov v decembri došlo k masovým demonstráciám. Pôvodne to boli protesty proti zvyšovaniu sa cien, ale neskôr sa to rozšírilo a stalo sa z toho hnutie proti autoritárskému režimu, ktoré vyzýva prezidenta Al-Bashira, aby odstúpil. Tento prezident je teraz pri moci už takmer 30 rokov, ako už zaznelo. Pri posledných protestoch stovky ľudí bolo Eh, zatknutých a mučených. Salih Mahmud Ohman, laureát Sacharovej ceny a zastanca ľudských práv, bol opäť pred deviatimi dňami zatknutý a nevie sa teraz, kde sa nachádza. Sudán takisto je štvrtá najhoršia krajina na svete pre kresťanov podľa eh, medzinárodného zoznamu z minulého roka. Štát prenasleduje kresťanov, eh, zatvára a búra kostoly kresťania sa musia konvertovať na islám a tak ďalej. A ďalšia veľmi vážna vec, na ktorú musíme pamätať, Al-Bashir je jediným uradujúcim prezidentom sveta, ktorý je hľadaný Medzinárodným e, trestným e, súdom za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a etnické čistky v Darfúre. Mal by byť e, vnímaný ako medzinárodný videdenec a tak by s ním mali aj ostatné štáty zaobchádzať. Odsudzujeme používanie sily proti e, protestujúcim. Salih Mahmud Osman musí byť okamžite prepustený, tak ako aj ostatní e, žurnalisti a protestujúci. Sudán obmedzuje prístup k internetu a slobodu tlače. Vyzývame Európsku komisiu, vysokú zástupkyňu, aby odsúdili jednoznačne túto neakceptovateľnú situáciu v Sudáne. Musíte používať všetky prostriedky na to, aby ste presvedčili sudánsku vládu, že tieto, toto násilie sa musí už zastaviť. A takisto si želáme celoeurópsky zákaz e, dovozu bezpečnostného vybavenia do tejto krajiny akéhokoľvek vybavenia a vrátanie internetových sledovacích technológií, ktoré sa môžu využívať na potlačovanie ľudských práv. Chceme takisto finančnú podporu pre organizácie občianskej spoločnosti a obhajcov, pre ľud- obhajcov ľudských práv. Tieto peniaze by mali ísť z rozvojového fondu. Ďakujem. No a teraz eh, ďalší, posledný autor uznesenia, sa vyjadril a e, ako ďalší dostane slovo pán Zdechovský. Ďakujem, pán predsedajúci. Sudan by bol krásnou krajinou, keby tam nevládla diktatúra. To sú slova klasika. E, nevenujeme sa Sudánu prvýkrát v tejto parlamentnej sále. Sudán E, je krajina, ktorá je plná nespravodlivého konania. Veľmi dlho by som musel hovoriť, keby som mal všetko vymenovať. Náboženská sloboda v tejto krajine je utopiou. Stovky, možno tisíce dôkazov existuje o mučení väzňov. Nedávno sme hovorili v Európskom parlamente o prípade českého humanitárneho pracovníka Petra Jaška, ktorý bol rok vo väzení a rozprával o tom, ako väzni, ktorí nie sú moslimovia, sú podrobovaní waterboardingu, mučeniu, aj, aj rôznym iným mučia, mučiacim metodám. To, to je škandál a my ako EÚ musíme na toto neustále poukazovať. V mnohých štátoch sa nám podarilo dialogom s občianskou spoločnosťou a podporou humanitárnych pracovníkov nastoliť takú situáciu, že sa atmosféra e, zmenila. Postupne sa tá spoločnosť začína meniť vďaka našim zásahom, ale v Sudáne sa nám to nedarí. A teraz je na čase, aby vysoká komisárka EÚ Ehm, povedala Sudanu jasne, že Európska únia nebude nikdy tolerovať to bezprávie, ktoré sa tu pácha na občanoch. Európska únia neto, nebude tolerovať nikdy politika a predstaviteľa, ktorý systematicky zabíja občanov a porušuje ľudské práva. EÚ nikdy nebude podporovať že prominentní predstavitelia sudánskeho režimu e, si ukladá peniaze v iných štátoch. A toto by sme mali povedať aj tým daným štátom. Sudán je najhoršia diktatúra v Afrike. E, a kto podporuje Sudán, nemôže byť partnerom Európskej únie. Toto je treba povedať. Ďakujem. Ja również panu dziękuję. To było wystąpienie w Ďakujem pekne aj ja vám, pán kolega. Takže to bolo vystúpenie za EPP. A teraz dostane slovo SND. Pán Kriste, a nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Od decembra minulého roku sa konajú mierové demonštrácie v uliciach viacerých miest a hlavne v Sudáne. Tieto sa rozšírili teda do, cel, do všetkých miest, aj do hlavného mesta Chartum. A občania oprávnene e, protestujú proti zvyšovaniu cien, nedostatku potravín a nedostatku palív. Bezpečnostné zložky sú neprimerane alebo neprimerane silno a násilne zakročili proti protestujúcim, avšak právo na zhromaždenie na protesty je demokratickým právom a sudánska vláda musí jednoducho reagovať na požiadavky občanov a nie takýmto spôsobom násilne potlačiť e, tieto protesty, kde zahynulo veľké množstvo ľudí. Zároveň zatýkanie študentov, aktivistov je takisto niečo, čo sa musí skončiť. Sudánska vláda musí týchto zadržaných prepustiť a začať vyšetrovanie tejto situácie. Treba urobiť všetko preto, aby národné bezpečnostné orgány reagovali a zasahovali primerane v prípade protestov, aby to bolo v súlade s medzinárodnými záväzkami tejto krajiny. Zamedzený prístup aktivistom zo strany právnikov, rodiny je neprimeraný a preto apelujeme na vládu, aby akýkoľvek prejav násilnosti zastavila a aby nezastrašovali právnikov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz za EKR dostane slovo pán Demes Maker. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, kolegyne. Minulý týždeň časopis Economist urobil indexy demokracie. sú je autoritatívnym štátom aj na tomto zozname z celosvetového hľadiska úplne na poslednom mieste. Takže je vzdialená táto krajina od demokracií. Nie je tu ani fungujúca demokracia alebo vláda, ktorá by sa postarala o občanov. Nie sú tu ani občianske slobody zabezpečené Máme viaceré príklady správ, kde sa hovorí o porušovaní ľudských práv a málo vecí sa zmenilo. Avšak čo funguje, to sú bezpečnostné zložky a milície diktátora Al-Bashira. Títo s ostrými nábojmi strieľajú do ľudí, ktorí idú na uli- do ulic, aby protestovali proti tvrdosti tohto režimu. Pri najnovších demonstráciách prišli desiatky ľudí o život a viacerí boli zranení. A viacerí predstavitelia opozície a žurnalisti boli zatvorení. Toto sú jednoducho známe metódy režimov, ktoré majú strach pred ľuďmi. Či, príde, či budeme doma, alebo pôjdeme do ulic, ako to hovoria ľudia v tejto krajine, zomrieme. My tu v plene musíme sa rozhodnúť, musíme sa rozhodnúť o prejavení našej podpory pre túto strednú vrstvu v Sudáne, pretože ľudia v Sudáne trpia pod režimom, pod režimom, ktorý vlastne patrí do väzenia. To znamená, s pánom Al-Bashirom pravdepodobne sa nedostaneme do nejakej lepšej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za EFDD dostane slovo pán Kastal. Do Nech sa páči. Ďakujem. Eh, ľud si želá v Sutáne pád eh, režimu, preto protestujú v Chartúme. Eh, bol tam veľký hluk a zároveň sme videli slzotvorný plyn. A ľudia v decembri si želali skutočnú zmenu a odstúpenie prezidenta. Odvtedy tam vládne chaos. Nie iba policajné zložky, ale aj tajné služby, paravojenské organizácie zasahujú proti občanom a je to tragická bilancia. 45 mŕtvych, 816 zadržaných za 3 týždne. A toto všetko len preto, aby sa udržal pri moci <clears throat> Omar al-Bashir, ktorý je pri moci už 30 rokov. Tento človek je e, hľadaný pre genocídu a ďalšie zločiny a snaží sa teraz ústavu z ústavy odstrániť všetky prekážky, aby sa mohol aj po roku 2020 eh, udržať pri moci. Sali Usman je laureátom no, mm, Sacharovej ceny. 23 študentov Darfurskej univerzity bolo takisto v decembri zadržaných. My chceme prepustenie všetkých týchto zadržiavaných. EÚ musí vyvíjať politický, ekonomický aj e, sociálny tlak, aby sa konečne v Sudáne prestali takéto masakre. Ďakujem. E, ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Arnotu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. E, v roku 2012 sa objavil list, ktorý pokázal na to, že myšlienka Front National sa aplikovala aj v Sudáne. Dovolte mi povedať trochu provokatívne nasledovné a porovnať tú situáciu. Podľa tlače úrady sudánske zadržali 800 ľudí v rámci tých manifestácií protivládnych. Je to menej ako 5000 žltých hviezd, ktoré sú strážené vo Francúzsku, ktoré protestovali proti arogancii prezidenta Macrona. Takže vidíme, že 20 až 40 ľudí bolo zabitých v Sudáne. Vo Francúzsku tu boli stovky, ktorí boli e, zranení a represálie zo strany ministra Castanera, to je takisto účinné ak, chceme, ak sa tu prenasledujú kresťania, tak vidím, že islamisti nezískávajú nejakú podporu, takže kolegovia niekedy ma prekvapujú takéto morálne stanoviska. Bolo by na čase, aby sme preskúmali to, čo sa deje nám tu pod nosom, predtým, než sa budeme miešavať do ľudských práv na iných kontinentoch. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Hetman, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Protesty, ktoré sa dejú alebo diali minulý mesiac v Sudáne, sú stále viac krvavé a násilné. Nemôžeme tu takto pohodlne sedieť a prizerať sa. Väčšina obyvateľov v Sudáne žije v extrémnej chudobe, majú menej než jeden dolár, z ktorého žijú a musia vyžiť za deň. Takže vidíme, že zmenšujúce sa množstva potravín vyhnali ľudí do ulic a takisto protestujú títo ľudia aj proti režimu prezidenta Bašíra, ktorý je obviňovaný z násilných prípadov porušovania ľudských práv a z skutkov proti ľudskosti. Takže teraz je povinnosťou Európskej únie, aby apelovala na sudánsku vládu, aby sa zdržala uplatňovania násilných e, zásahov a aby prepustili e, politických väzňov, aby prestali prenasledovať kresťanov a predstaviteľov iných náboženských vierovýznaní. Tak ľudia vo väzení majú zamedzený aj prístup na internet ja som za to, aby Európska únia prestala vyvážať všetko do Sudánu, čo môže byť využívané na mučenie. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pani Ward, máte slovo. Minulý týždeň Máva Elháš sudánsky žurnalista, ktorý žije v Liverpoole, v mojom volebnom okrsku, ma skontaktovala kvôli tým obavám, pokiaľ ide o situáciu v jej krajine. Povedala mi nasledovne, občianská spoločnosť tam musí čeliť bezprecedentnej miere násilnosti na, v kontexte tých na, manifestov proti režimu al-Bashira. Strieľajú tam do ľudí, povedala. Má to zdokumentované. Skutočne ma znepokojuje situácia obhajcov ľudských práv a blogerov, ako napríklad Yasir Ali, ktorý bol zastrelený v Chartúme koncom decembra a strávil 10 dní na intenzívnej starostlivosti nemocnici. Dva roky nes- dva, dva, o dva dní neskôr bol unesený zo strany bezpe- tajnej bezpečnosti a teraz je stratený. A Takže mňa znepokojuje napríklad aj jeho stav. Takisto apelujem na sudánsku vládu, aby ho prepustili a zabezpečili mu v zahraničí zdravotníckú starostlivosť. Takisto treba informovať jeho rodinu, aby, bola zabezpečená, aby bol zabezpečený prístup. Jeho prípad je veľmi znepokojujúce. Takisto Sudánska organizácia pre ľudské práva je veľmi znepokojená, tak ako aj my. Vysoká predstaviteľka, prosím vás, urobte všetky potrebné kroky na to, aby ste apelovali na sudanskú vládu, aby prepustili túto osobu. Avšak chcela by som sa poďakovať aj občanom Liverpoolu za to, že podporujú sudánsku komunitu v týchto ťažkých pohnutých časoch. Nikdy sa nevzdáme nenávistnému prostrediu, ktoré šíri Tereza May, pokiaľ ide o utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Kelly. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Hovoríme tu o zhorčujúcej sa situácii v Sudáne, práve pokiaľ ide o e, základné práva. Sú to vlastne reakcie, pokiaľ ide o e, tie e, úsporné opatrenia zo strany vlády, na ktoré zareagovali ľudia v uliciach Zhrom, sloboda zhromažďovania sa je svojvoľne okliešťovaná e, násilnickým spôsobom zo strany vlády a to je polutovania hodné. Takisto som proti zadržiavaniu Salima Muhameda Asmana, ktorý je obhajcom ľudských práv a apelujem na to, aby táto osoba, pán Usman, bol prepustený sú tu ďalší ľudia, ktorí musia čeliť takýmto prípadom porušovania ich slobody, musia byť prepustení. Pokiaľ ide o prenasledovanie kresťanov, na to musíme zareagovať, je to v rámci našej politickej skupiny EPP veľmi dôležitá vec. Nezávislá tlač a média to je pilier demokratickej spoločnosti. Európska únia preto musí robiť všetko preto, aby podporovala slobodu vyjadrovania sa prostredníctvom externých politík aj vo vzťahu k takým krajinám ako je Sudan a treba podporovať aktivistov v oblasti ľudských práv prostredníctvom podpory organizácií, ktoré sa tomuto venujú. Treba podporovať práva žien, tak ako na to poukázal pán komisár v roku 2018. Preto žiadam, aby sudánska vláda plnila svoje medzinárodné záväzky a reagovala na naše požiadavky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán K. Nech sa páči, máte dve minúty. Vážený pán predsedajúci, najnovší politický vývin situácie v Sudane je znepokojujúci. Musíme zareagovať sankciami, pokým sa represálie neukončia. Začalo to iba ako pouličné protesty, ale eskalovalo to skutočne k e, zadržiavaniu ľudí. Preto vás iste neprekvapí, že vláda, ktoré sú vojnoví kriminálnici, e, si ubezpečujú svoju pozíciu zo strany bezpečnostnej služby. Veľa ľudí bolo zabitých, útočí sa tu na ľudí. Bezpečnostné zložky zbili stovky e, lekárov, študentov, politických predstaviteľov a napriek tomuto všetkému demonstrácie neprestávajú Situácia môže byť ešte krvavejšia, keď Al-Bashir chce za každú cenu zostať pri moci. Smrteľné vyžívanie moci musí prestať, ako aj zastrašovanie tých, ktorí sú cudzinci v tejto krajine. Právo na zhromažďovanie sa, vyjadrenie sa musí byť zabezpečené v súlade s medzinárodným právom. Apelujeme na vládu, aby predpustila všetkých zadržiavaných a prešetrila všetky obvinenia svojvoľného zadržiavania ľudí a uplatňovania e, násilia a treba týchto zodpovedných postaviť pred súd. Medzinárodné spoločenstvo musí konať Uvedomme si, že Al-Bashir je ešte stále pre, je na ňo vydaný zatýkač kvôli tomu, ako za vojnové zločiny. Vážený pán predseda, teším sa, že tu máme reakciu Európskej únie a dúfam, že docielíme zlepšenie situácie. Ale toto nestačí. Medzinárodné spoločenstvo musí sa prestať iba prizerať na porušovanie ľudských práv zo strany režimu v tejto krajine. Na záver, pán predseda, je najvyšší čas, aby sme mali cieľené sankcie zo strany Európskej únie voči tým, ktorí vážnym spôsobom porušujú tieto práva a treba takisto revidovať našu bilaterálnu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ďalším rečníkom je pán Frunzulika. Nech sa páči, máte dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komis- vážená pani komisárka, kolegovia a kolegyne. Hoci sa zaznamenal istý pokrok, pokiaľ ide o legislatívne a inštitucionálne reformy, berúc do úvahy najnovšie, najnovšiu situáciu, kde došlo k uplatneniu moci E, tá transformácia Sudánu je taká, že sa popierajú základné slobody ľuďom a ja zdieľam stanovisko, že Európska únia a členské štáty musia zohrávať väčšiu úlohu v tomto regióne na to, aby preskúmali tieto prípady porušovania ľudských práv a humanitárneho práva. Avšak všetko úsilie musí byť urobené na to, aby sme zabezpečili prístup humanitárnej pomoci, ktorá musí byť e, poskytnutá tým, ktorí ju potrebujú. Európska únia musí zintenzívniť svoju snahu na to, aby podporovala slobodu vyjadrovania prostredníctvom externých politík a nástrojov, aby ďalej posilňovala finančnú podporu obhajcom ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti v Sudáne, predovšetkým v kontexte rozvojového fondu európskeho. Takisto treba brať do úvahy to, že treba zastaviť peniaze ktoré idú do Sudánu, vtedy, ak je to potrebné, vtedy, ak tieto peniaze sa zneužívajú. A v neposlednom rade plná miera transparentnosti, to je to, čo treba nastoliť, práve pokiaľ ide o projekty v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o Sudán, vrátane všetkých tých financií, ktoré idú do projektov eh, medzi jednotlivými členskými štátmi a touto krajinou. Ďakujem pekne a teraz pristúpime k spontánnej rozprave a ako prvý prihlásený je pán, pani Fari. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci hovorí pán Fária, masívne protesty začali pred dvomi mesiacmi. Vládne zložky začali strieľať do veľkého množstva ľudí, ktorých aj zabili a takýmto spôsobom zareagovali na odvážnych ľudí, ktorí protestovali proti brutálnemu režimu prezidenta. Sudánska vláda naďalej postupovala podľa svojej osvedčenej taktiky potláčať akékoľvek nepokoje. E, dochádzalo k mimosúdnym vraždám, dochádzalo k porušovaniu práv aktivistov a bežných občanov. Kolegovia, Európska únia sa musí držať svojich základných hodnôt a jednoznačne odsúdiť tieto prenesledovania a teroristické kampanie a tiež musí vyzvať prezidenta Bašíra, aby viedol rokovania a aby postavil pred spravodlivosť tých, ktorí sú páchateľmi a tiež, aby e, oslobodil aj nositeľa Sacharovej ceny Malba Osana a tiež, aby umožnil ľuďom uplatniť si svoje práva vrátane právo zhromažďovania. Ešte raz, pani komisárka, Únia musí konať i hneď teraz. Musí okamžite presadiť veľmi silné opatrenia proti Albašírovi. Konkrétne je treba pozastaviť všetky formy finančnej pomoci. Ďakujeme pekne. Teraz pán López Aguilar, tiež na minútu. Ďakujem, pani komisárka predchádzajúcom mandáte Európskeho parlamentu som mal možnosť byť členom volebnej pozorovacej misie v Sudáne a bolo naozaj hrozné vidieť priamo na vlastné oči. Teda bolo naozaj veľmi um, silné pre mňa vidieť, ako ľudia využívali masívne e, toto možnosť hlasovať vo voľbách, stali v dlhých radoch a preto je o to zaražajúcejšie, že opäť raz dnes prejednávame tému masívneho porušovania základných práv v Súdane pod tlakom prezidenta Bašíra, e, ktorý je stíhaný Medzinárodným e, trestným súdom. Snaží sa presadzovať ústavnú reformu, ktorá spôsobuje nelegálne zadržiavanie aktivistov, ktorým záleží na princípu právneho štátu v Súdáne. Teda spravidla to býva tak, že je tu pani Mogherinová, ale podľa mňa je vhodné, že ste tu vy, pani komisárka Malstromová, vy máte na starosti obchod a vy sa môžete postarať o to, aby sa presadili sankcie voči takémuto správaniu, ktoré je nepriepustné pre medzinárodné spoločenstvo a je hlboko v rozpore s hodnotami EÚ a my sa musíme snažiť ich presadzovať. Pánu, ďakujem Ďakujem. A teraz bude hovoriť pán Marias na minútu. Ďakujem, pán predseda. Represálie prebiehajú v Sudane každý deň. Majú tam e, Národnú bezpečnostnú informačnú službu, ktorá zatýka a napadá aktivistov a študentov a taktiež tých, ktorí idú demonstrovať. A miera tohto všetkého narastla po hospodárskej kríze. Napriek tomu, že Sudan je bohatou krajinou, ale v praxi ľudia musia bojovať za každý kúsok chleba. A prezident al-Bashir by za normálnych podmienok mal byť postavený pred Medzinárodný trestný súd a on sa snaží teraz dokonca e, predlžiť e, e, svoj, svoj úrad. Mal by byť postavený pred Medzinárodnú trestnú justíciu, zavedené opatrenia a Prezident musí pochopiť, že nemôže implementovať e, islamské právo, nemôže ísť proti opozícii, nemôže ísť proti kresťanskej populácii. Pani Malström, mali by sme okamžite zaviesť sankcie proti sudanskému režimu. Ďakujem. Ďakujem. A ďalej bude hovoriť pán Pospíšil na minútu, prosím. Ďakujem. Ja samozrejme súhlasím s návrhom uznesenia, o ktorom dnes budeme hlasovať. Ja tú situáciu v Sudane vnímam rovnako ako kolegovia, len konštatujem smutný fakt, že situácia, situáciou v Sudane sa zaoberáme opakovane. Opakovane hovoríme o potlačovaní ľudských práv v tejto africkej krajine a bohužiaľ tá situácia sa stále zhoršuje. Neviem, či je tu nejaké riešenie, to otázka pre vás, pani komisárka. Možno treba sprísniť sankcie voči tejto krajine, zastaviť pomoc režimu prezidenta Bašíra a jeho ľuďom, e, zmraziť konta, viac ich ekonomicky poškodiť. To je možno jediný spôsob, ako aspoň nejak tlačiť na tento šialený politický režim, ale obávam sa, že to úplne nevyriešime. Napriek tomu je významné prijať to uznesenie zo symbolického pohľadu a ja dúfam, že komisia túto symbolickú hodnotu premení v konkrétne činy a kroky, ktoré podlomia režim pána Bašíra. Ďakujem. Ďakujeme. A ako posledný bude hovoriť pán Gajš. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade je treba vykonať analýzu toho, čo sa deje v tejto africkej krajine, v Sudáne. Nerovnosť, násilie, nedostatok zdrojov medzi obyvateľstvom, nedostatok dodržiavania ľudských práv, eh, slobody tlača a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré sa odohrajú v mnohých afrických krajinách. No a v Sudáne, v tejto súčasnej panoráme je to oveľa viac znepokojivé, pretože opozícia je potlačená násilím a vláda neumožňuje demonstrácie a používa na ich rozpustenie násilie a e, sú tam mnohí mŕtví, zranení a zatýkaní. V roku 2020 e, prídu voľby No a vidíme, že to, čo sa deje v tejto krajine, sa zvrhne ešte do väčších represálií voči politickej opozícii a budú prenasledovaní e, tým, ktorí idú proti prezidentovi Baširovi a budú prenasledovaní všetci tí, ktorí sú kresťania a nemôžu slobodne E, vyznávať svoju vieru. A preto žiadam európske inštitúcie, aby zaviedli opatrenia, aby bol sankcionovaný Sudan za e, nespravodlivosť, e, ktorú vykonáva prezident na svojom vlastnom národe. Ďakujem. Ďakujem, pán Iturgajs. A teraz pani komisárka na záver diskusie. Máte slovo. Ďakujem. Situácia v oblasti ľudských práv v Sudáne neustále znepokojuje Európsku úniu. A hlavné oblasti, ktoré nás znepokojujú, sú e, sloboda e, prejavu, e, združovania a taktiež e, zmenšujúca priestor pre občanskú spoločnosť. Boli sme svedkami e, podkopávania základných práv za posledné týždne keď sme videli, ako reagovala sudanská vláda na rozšírené protesty v decembri po celej krajine kvôli e, zvyšujúcim sa e, nákladom na život a taktiež kvôli nedostatku. Sudanská vláda e, zareagovala tak, že použila napríklad aj slzný plyn, zastrašovala, použila násilie a následkom tohto viac než 40 ľudia prišli o život a asi 800 je naďalej zatknutých sociálne médiá a internet boli obmedzené, aby sa zabranilo koordinácii medzi protestujúcimi. Európska únia bola znepokojivá, znepokojená správami ohľadom eh, toho, že nedostatok zdravotníckého personálu v nemocniciach. Očakávame, že eh, sudánska vláda prepustí všetkých protestujúcich eh, aktivistov za ľudské práva, novinárov a podobne. A taktiež očakávame eh, obšírne vyšetrenie tejto situácie zneužívania ľudských práv. A je zásadné, aby zodpovedné osoby boli, eh, boli postavené pred súd taktiež je treba zabrániť ďalšiemu násiliu, treba deskalovať situáciu. Európska únia vyzýva sudanskú vládu aby umožnila sudanskému ľudu e, uplatňovať svoje ústavné práva bez e, strachu z represálií. A taktiež vyzývame vládu, aby vykonala potrebné hospodárske a e, sociálne reformy, aby sa riešili výzvy, ktorým krajina čelí. A taktiež vás chcem uistiť, že Európska únia nadalej bude postup podporovať ľudské práva a prácu občanskej spoločnosti a prácu ľudskoprávnych aktivistov v Sudáne všetkým prostriedkám, ktoré máme dispozícii. Ako viete, naše vzťahy so Sudánom sú zasiahnuté e, zatýkacím príkazom Medzinárodného trestného tribunálu voči prezidentovi Bašírovi a taktiež Sudán neratifikoval zrevidovanú dohodu z Kotonu. To znamená, že Sudán nemôže uplatňovať prostriedky z, európskych, z Európskeho fondu pre rozvoj ale je tam veľmi zlá humanitárna situácia, je tam rozšírený konflikt. Toto sa prelieva cez hranice a taktiež to zasahuje širší región. Musíme sa zamyslieť nad... E, pred dvomi rokmi sme mali e, špecifický finančný nástroj, ktorý pomohol Sudanu, ale toto neznamená, že podporujeme jeho politických lídrov. E, tieto peniaze išli cez Európsky trestový fond pre Afriku, teda núdzový fond, tak aby sa zlepšila situácia tých najzraniteľnejších v Sudáne. Naďalej budeme upozorňovať na tieto problémy na všetkých úrovniach našich kontaktov so sudanskými orgánmi. A taktiež budeme bojovať za slobodu a ľudské práva v Sudáne. Už sme poskytli financie viacerým projektom, ktoré podporujú napríklad e, e, novinárov alebo ľudskoprávnych aktivistov v Sudane. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pani komisárka Malmström. Máme 6 návrhov uznesení a hlasovať sa bude už o chvíľu. A tu by som chcel zatiaľ prerušiť diskusiu alebo prerušiť schôdzu. A stretneme sa až na hlasovanie o 12.00. Ďakujem pekne. prezident! Pani predsednička. Good afternoon, colleagues. Príjemné popoludne. Začneme hlasovanie. Teda za, za čo sme mali o 12. už je kúsok po 12. Takže dám vám pol minúty na to, aby ste sa posadili. Ďakujem. Ďakujem tým, ktorí mi pomáhajú upokojiť snemovňu. Posadte sa viacero správ, o ktorých budeme hlasovať, skôr ako k ním prejdem. Rada by som dala slovo pani Piri. Požiadala o slovo. Nech sa páči. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Dnes ráno holandský novinár Ombudsman bol neočakávane vyhostený z Turecka. Otázka je, či tu opäť máme dočinenia s ďalším príkladom toho, ako sú novinári umlčiavaní v Turecku. Chcem požiadať predsedu Tajaniho, aby sa kontaktoval s tureckými orgánmi, aby sa spýtal na dôvody vyhostenia tejto novinárky, pretože okrem vágnych e, obav z pohľadu bezpečnosti a nejakom napojeniu na teroristickú organizáciu neboli poskytnuté žiadne iné dôvody. A opäť chceme počiarknúť e, obav, obavy e, tejto snemovne v súvislosti s slobodou tlače v Turecku. Thank you, madam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Piri, máte podporu snemovne ako bývalá novinárka. Ja podporujem váš e, boj, váš argument. Budeme to tlmočiť pánovi predsedovi, pán Wolf. You, madam, uh, Ďakujem pekne, e, pani podpredsednička. Teraz, keď máme e, znášať procedurálne pripomienky a keď máme e, dať vedieť, k akému odseku sa procedurálna poznámka vzťahuje, hovoria nám pravidelne, že nemáme zbytočne zdržiavať postup. Nakoľko mám podobnú otázku ako predrečníčka, mohla, mi, mohla by mi snemoňa dať vedieť, k akému odseku rokovacieho poriadku vystúpila predchádzajúca rečnička, tak aby som sa mohol tento pravidlo oprieť aj ja do budúcnosti. E, pán Wolf, ja zabezpečím, aby vás útvary kontaktovali. Pán Šošnič, kolega a zároveň sused chce tiež vystúpiť. Nech sa páči. E, we wtorek e, pani Bilbao Barandika dopuściła się niestosownej wypowiedzi tutaj na tej sali. Pani Barandiga sa nepatrične vyjadrila v tejto snemovni, keď uviedla, niektoré neprimerané poznámky a ja len jej odporúčam, aby sa poobhľadla dookola, aby aj spolu s ostatnými poslankyňami a naozaj sa zamyslela nad tým, či e, robiť takéto pripomienky ohľadom toho, kto je tu pritom a kto nie. Teraz, ak mi dovolíte, tak prejdeme k hlasovaniu. Prvá správa súvisí s Azerbajdžanom, konkrétne prípad Mehmana Husejnova. Pani Harms, vy ste požiadali o slovo. No, so, sorry, um, we had a very good uh, negotiation on this. Mali sme veľmi dobré rokovanie ohľadom tohto uznesenia. Kolegovia zo všetkých skupín, ktorí sa podpísali spoločne pod toto uznesenie, ale musím vám predložiť dve ústne, dva ústne pozmeňujúce návrhy, ktoré sú technickými pozmeňujúcimi návrhmi, ale chcem, aby uznesenie bolo správne, korektné. Ja som predpokladala, že dostanem k bodu B a k bodu C nášho uznesenia slovo, ale ak nebudete namietať, môžem oba technické pozmeňujúce návrhy prezentovať teraz. Bola by som rada, keby ste súhlasili s nasledovnými zmenami v bode B uznesenia. Mehman Husejnov, ktorý má byť prepustený v marci 2019, čelil možným dodatočným, dodatočnému odňaťu slobody vo trvaní 5 až 7 rokov. Nie, teda nie, obvinenia nie v zmysle článku 315.2, ale v zmysle článku 317.2. To je prvé prvý ústny pozmeňujúci návrh. Požiadala by som vás o jeho podporu. A druhý ústny pozmeňujúci návrh sa týka návštevy delegácie SVČ eh, do väzenia, kde eh, Mehman Husajnov je v tejto chvíli. A táto návšteva sa neuskutočnila 10. ale 11. januára. Po tom, čo eh, sa komisárka v rozprave vyjadrila, že podľa SVČ Mehman Husejnov už nehľaduje, nedrží hľadovku, a tá hladovka je jeden z dôvodov eh, našej rozpravy a zároveň aj uznesenia. V tejto súvislosti musím eh, povedať, eh, že rodina a právnici nie sú v stave potvrdiť, že už ukončil hladovku. Ďakujem za vašu pozornosť a chcem vás poprosiť o podporu technických zmien. Ďakujem pekne, pani Harms. Teda dve technické zmeny. Sú nejaké námietky týmto zmenám? Nie je tomu tak. Takže budeme hlasovať menovite. Hlasujte, prosím. And the vote is now closed. E, končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Teraz prechádzame na spoločný návrh uznesenia šiestich politických skupín vo veci Sudán. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalšia správa pomoc na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky. Pani Harms, e, menovite hlasujeme, nech sa páči. A teraz skončím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem pekne. Správa Pirinsky. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017. Menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. a to je takisto prijaté. E, správa Pavel Svoboda, cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrne hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách. E, jedno, jedno hlasovanie, menovitom hlasovaní. Hlasujte prosím a končím hlasovanie. Prijaté. Ďalší bod. Správa Regner rozhodnutie výboru pre právne záležitosti vstúpiť do rokovaní na základe správy pani Regner o cezhraničných premenách, zlúčeniach alebo splynutiach a rozdeleniach. Chce vystúpiť niekto k tomuto bodu? Áno, súhlasím. V poriadku, kolegyne, kolegovia. Teraz budeme menovite hlasovať o tejto veci. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A z toho vyplýva, že rozhodnutie výboru bolo schválené. Môžete vstúpiť do rokovaní bezodkladne. Ďalej budeme hlasovať o rozhodnutí výboru pre rybolov, aby vstúpili do rokovaní na základe správy Aguilera Garcia o rybolove v západnej časti Stredozemného mora. Chce niekto vystúpiť? Áno, nech sa páči. Pani Aguilar chce vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokojte sa počúvajte. Máme teraz príležitosť, keď odsúhlasíme mandát, poprvýkrát mať e, plán e, rybolovného riadenia vo v západnej časti Stredozemného mora, pretože dám o tento mandát, pretože sme sa veľmi snažili, čo sa týka dohôd, máme 24 kompromisov, až do poslednej chvíle sme e, odsúvali hlasovanie vo výbore, aby sme sa lepšie dohodli. To sa nám podarilo. Pokiaľ budete hlasovať áno, dostaneme možnosť poprvýkrát, opakujem, podporiť e, ryby v západnej časti Stredozemného mora a mať globálny plán pokiaľ nebudete hlasovať za e, správu, tak nebudem mať takýto plán riadenia. Ďakujem. Chce niekto iný vystúpiť k tomuto bodu? Nie, takže budeme hlasovať. Hlasujte prosím menovitom hlasovaní. Konec hlasovania. Prijaté. Výbor môže pristúpiť k rokovaniam inštitucionálnym. Ďakujeme. Ďalšia správa. Všetci máte dobrú náladu dnes. Dúfam, že to tak zostane. Správa Gardia Zabal Rubial a pán Sarvama, ochrana rozpočtu únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch. Pán Sarvama, nech sa páči. Thank you, madam. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Drahé kolegyne, kolegovia, jedna z najdôležitejších vecí, ktorá je potrebná z pohľadu udržiavania demokracie v akomkoľvek členskom štáte, je právny štát. Podkopávanie princípu právneho štátu je vždy nebezpečné, pretože to vytvára cestu na oslabenie iných demokratických prvkov štátu. Preto hlasujeme o tejto správe. Dovolte mi zdôrazniť, že toto nariadenie má svoj právny základ v rozpočtovom nariadení článok 322 zmluvy, nie článok 7. Ide o ochranu rozpočtu EÚ od všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu. Ďalšia dôležitá vec, ktorú si treba ozrejmiť ohľadom tejto správy a návrhu je, že to musí a, a zároveň to aj bude mať tie isté rozpočtové dôsledky a dopady pre každý členský štát, ktorý pôjde cestou podkopávania právneho štátu. Ďakujem pekne, pán Sarvama. Budeme hlasovať v menovitom hlasovaní. Zamietnutie návrhu komisie. Hlasujte, prosím. And the vote is now closed. E, koniec hlasovania. Zamietnuté. Pán Sarvama, máte ústny pozmeňujúci návrh, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ústny pozmeňujúci návrh znie nasledovne. Evasion prevencia a sankcionovanie daňových, výbaň sa daňovej povinnosti a správny postup zo strany úradov, tak aby posunili spoluprácu v daňových záležitostiach. vypúšťame tam formuláciu N-Tax Competition a daňovú konkurenciu, pretože alebo súťaž v oblasti daňovej. A to je v kompetencii členských štátov a tým pádom to do správy nepatrí. Sú nejaké námietky? yes there are so um, thank you for that please resume your seats we now take a... Ďakujem pekne podstate sa naspäť prosím budeme hlasovať teraz presne prečítam pre jednoznačnosť o čom budeme hlasovať blok pozmeňujúcich návrhov 1, 22, 33, 45, 46, 62, 68, vrátanie 41, ako bolo pôvodne predložená. Kto je za? Proti? Ja si to skontrolujem. Overujeme hlasovanie. Končím hlasovanie. Kontrolné. Prijaté. Teraz prejdeme k 36. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 81 za. Chcete skontrolovať 29? Dobre, 81 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 73, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamietnuté. 69, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté 62, kto je za, pardon, ospravedlňujem sa pani predsednička, 82, pardon, 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 57 a 61 D za, proti, zdržali sa, prijaté 76, 77 bezpredmetné, 79 za, proti, zdržali sa, prija- zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh komisie, menovitom hlasovaní, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz dostáva slovo pani Gardia Zabal Rubial aby sa vyjadrila. You, chair, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za podporu. E, z pohľadu rozhodnutia konferencie predsedov, pokiaľ ide o tento spis, navrhujem, aby sme postúpili ten, túto záležitosť výboru, ktorý je zodpovedný za medzištúcané rokovania v zmysle pravidla 59a. Ďakujem pekne. 69a. Za, proti, zdržali sa prijaté a týmto to postupujeme e, výboru, ktorý je zodpovedný za rokovanie. Správa Gigold, e, ktorou sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti Fiscalis, pozmejúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka, trojka, menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. A ospravedlňujem sa, vraví pani predsednička, 1 CP2 bezpredmetná. Budem hlasovať o návrhu komisie. Menovitom hlasovaní hlasujte. Prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Slovo dostáva pán Gigold. No ja som nežiadal o slovo, ale samozrejme treba to eh, dať naspäť eh, na tie medzičiteľné rozhovory rokovania. Dobre, a ja dám o tom hlasovať. Za, proti, zdržali sa. Návrh je akceptovaný, pán Gigold. Môžeme prejsť na ďalšiu správu. Správa Valero, zriadenie programu práva a hodnoty. Dva pozmeňujúce návrhy 113, 114, menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalší blok pozmeňujúcich návrhov v vašom zozname. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 21. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 73. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, verovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh komisie v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Pán Valero. Pardon, pani predsednička, pani Valero. Nech sa páči, máte slovo. sorry. Eh, chcela by som poprosiť, aby sme vrátili túto záležitosť späť na výbor za účelom medziinstitucionálnych eh, rozhovorov v zmysle pravidla 59.4. Eh, hlasujme o tom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A tým pádom záležitosť bude postúpená za účelom rokovaní. Ďalšia správa Urtičev, zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť, doplňajúceho nástroja susedstva. 1,47, to je za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci 48, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh komisie v menovitom hlasovaní, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Prechádzame na správu pani Komy. E, boj proti oneskorým platbám v obchodných transakciách. Odsek 4, prvá časť za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. To overíme, poprosím vás. Kontrolujeme druhú časť. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 1. menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, tiež menovitom hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, menovitne hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Uznesenie v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. A končím hlasovanie. Prijaté, ďakujem. Teraz nasleduje správa pani Kopel, výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky. Uznesenie menovitým hlasovaním. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, správa o diferencovaných integráciách. Správa pána Duranda. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujeme. A teraz ešte posledná správa. Správa pána Lánena a pani Tum. Odsek 8, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 16, prvá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz celé uznesenie hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujem. You, Prosím, láskavo opustite sálu. Pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Budeme môcť pokračovať iba do 14. hodiny 45. minúty. Správa BG najskôr. Pani Kirton Darling na minútu. i don't see madam curtin darling in the room so mr Pani Gertan Darling tu nie je, takže pán Sošnierš, nech sa páči. On the telephone. Pán Sošnierš telefonuje práve. I'll move to Mr. Pán Zahradil na minútu, nech sa páči. Vysvetlite hlasovanie k správe Böge. Nuž, eh, zatiaľ sa mi nepodarilo primeť ľudí sa vyjadriť. Prejdeme k ďalšej správe. Kolega Howarth, aby sa vyjadril k správe eh, Fernández Gualtieri ohľadom vytvorenia programu EU Invest pán Howard. Ďakujem, pani predsednička. Keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú na programoch EÚ, tak hovoria, že treba ich zjednodušiť. No už zjednodušenie prebehlo. Ako výsledok tejto správe sme e, zjednodušili e, akroným, ďalej tam máme 13 e, nástrojov, ktoré boli v podstate združené pod jednotný, jednotné kontaktné miesto a Taktiež e, sa dosiahla flexibilita pre tieto programy. 38 e, e, miliárd libier, ktoré sú v dispozícii ďalšie peniaze od národných a regionálnych partnerov. A toto v podstate priniesie ďalších 650 miliárd libier Navrhuje sa tam združiť súkromné a verejné investície, aby sme dosiahli riadny hospodársky rast. Ďakujeme teraz pani Makovej. Ďakujem. práve teraz e, ochran, úroveň ochrany investícií nezodpovedá štruktúrálnym potrebám EÚ a nemáme žiadne e, žiadnu dlhodobú podporu e, zmien na politickej a sociálnej hospodárskej úrovni a preto som podporila túto správu. Digitalizácia napomôže, povedie, povedie to k e, rozvoju, k novým pracovným miestam, ďalšie klimatické zmeny. Je veľmi dôležité investovať e, do vzdelávania, do výskumu, vývoja a ďalej. Hlavne by sme mali podporovať ľudské zdroje v tejto oblasti. Ďakujem. Teraz e, správa Mato o Európskej centrálnej banke. Prepašte, zapnite si mikrofón a môžete hovoriť. Som si istý, že som požiadal o vysvetlenie hlasovaní k téme Strednej Amerike aj k tejto správe. Nemám vás na zozname pri Strednej Amerike a nechala som to na koniec, pretože som vyvolala postupne troch kolegov, nikto sa nevyjadril. Áno, ale ja som tu bol. Dobre, môžeme vás pridať na zoznam, ale teraz bude ďalšia správa a potom sa k tomu vrátime. Boli ste na telefóne, keď som vás vyvolala, ospravedlňujem sa. Dostanem sa k vám o minútu, prepačte, lebo teraz musím ísť k správe MATO ohľadom Európskej centrálnej banky. Takže pán um, Marel, máte slovo. Merci, madame la présidente. Nous venons de... Ďakujem pekne. 20 rokov eurozóny sme práve oslávili. Myslím, že je na mieste kriticky vyhodnotiť menovú politiku, ktorá sa vyhodnocuje v tejto správe za činnosťou Centrálnej banky. Je pravda, že politika kvantitatívneho Izinku, bola nevyhnutná na zachovanie eurozóny a taktiež, aby sme poskytli pomocnú ruku južným krajinám a Európy. Tie boli podrobené veľkej skúške. V skutočnosti e, tieto kroky neboli e, dostatočné a čo je horšie, takéto expanzívne politiky, čo sa týka investícií, e, ktoré by umožnili konvergenciu v e, krajinách eurozóny. Táto správa, ktorá sa tu predkladá, vlastne preberá klasické e, tvrdenia o štruktúrnych reformách, ktoré sú nevyhnutné a teda v skutočnosti úplne devastuje eh, eh, členské štáty EÚ. Teda ja by som eh, bol radšej, keby sme tu mali konkrétne riešenia, teda keby sa tu hovorilo o investíciách, o únii transferov, taktiež o znižovaní štátneho dlhu. Je to škoda. Myslím si, že Európa si zaslúži o mnoho lepšie niečo, ako čo je v tejto správe. Ďakujem. Vracam sa k tej prvej správe ohľadom Strednej Ameriky. Pani Curtin Darling tu nie je, takže ďalším na zozname je pán Sošnieš. Máte minútu na vysvetlenie. Pán predseda, ja som hlasoval proti tejto správe, pretože je to správa, ktorá sa tvári, že je o obchode medzi EÚ a Centrálnou Amerikou ale čo sa týka EÚ a ďalších signatárov, prečo by sme tam mali vkladať e, genderové aspekty, aspekty rodovej rovnosti, predovšetkým. Prečo by sme tam mali mať na, na túto tému špecifickú kapitolu? Ja som sa pozrel na Ehm, názov tejto kapitoly, ktorá bola Ženy v obchode. Ďakujem. Pán Zahradil, ďakujem pani predsednička. Ja som nemohol podporiť túto správu pri hlasovaní, napriek tomu, že podporujem hodnotenie implementácie všetkých eh, obchodných dohôd, vrátanie týchto, ale vadí mi tam jedna vec, je tam jeden prvok, ktorý síce nie je ničím novým, ale z principiálnych dôvodov ho nemôžem podporiť a síce uvažovanie o zavedení sankcií v priebehu revizného mechanizmu. Ja si myslím, že sankcie nie sú účinným nástrojom na zlepšenie implementácie. Samozrejme, musíme sa starať o to, ako vyzerá situácia napríklad v oblasti ľudských práv v týchto krajinách, ale aj v oblasti ochran životného prostredia, ale to sa nevyrieši sankciami, na to existujú iné nástroje. A ja som vždy ako podpredseda výboru pre zahraničný obchod bol proti zavádzaniu sankcií, proti uplatňovaniu sankcií. A preto som túto správu nemohol podporiť. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujeme, pán Hennen. Ďakujem, pani podpredsedníčka. Prístup Európskej únie k Centrálnej Amerike ukazuje organizáciu, ktorá si robí obavy ohľadom exportácie svojej ideológie ako nejaký iný revolučný režim, ako Jakobini e, vo Francúzsku alebo e, autoritárska e, Rusko alebo akýkoľvek podobný režim. Pretože všetky zmluvy EÚ týmto regiónom sú založené na princípe, že tam musí byť regionálna integrácia a nechceme robiť obchod s jednotlivými krajinami. Takže Centrálna Amerika bola nútená vytvoriť nadnárodné organizácie a ja to chápem. Niektorí si myslia, že toto je spôsob, ako napredovať a že je treba tlačiť svet týmto smerom, ale napriek tomu je to tá trápna pravda, ktorá je opačná. V 50. rokoch, keď bola vytvorená EÚ, tak tam bolo len, rečník bol prerušený. Ďakujem, budem teraz prísna, aby každý dodržoval rečnícky čas. Pán Morel. Sir, you have the floor. Máte slovo. The Torvalds report. K správe Torvalds Prepačte, ja som chcel vystúpiť k bankovej únii. Je to tak? Dobre. Môžem teda začať? Dobre. 10 rokov po finančnej kríze, ktorá zdevastovala svetovú ekonomiku, banková únia ešte stále nie je završená. Ehm, bankové detaily môj pobehy ešte stále nie sú eh, verejňované a taktiež ešte stále je tu hrozba eh, trvalé nestability a dokonca aj v prípade novej krízy štáty by museli opäť znášať náklady na to, aby sa e, preniesol e, takýto dlh na všetkých občanov e, a pritom sme sa chceli vyhnúť takýmto opatreniam po kríze v roku 2008. Toto je už istá správa o bankovej únii a nejako nás neutešuje. V istom zmysle vlastne presadzuje to zlyhanie v posledných desiatich rokoch neoliberálnej povahy. Myslím, že skutočné riešenia na túto situáciu sú nevyhnutné. Je treba oddeliť Ehm, investície a taktiež vklady v bankách. Tiež je treba zastaviť rozpočtové úspory, ktoré sa vnúcujú. Tiež je treba o mnoho viac e, bojovať proti e, tieňovému bankingu. To destabilizuje celosvetovú ekonomiku. Myslím, že zatiaľ doterajšie opatrenia nie sú dostatočné. Ak e, teda príde kríza, nebudeme schopní ju týmto riešiť. Ďakujeme. Ďalšia správa. Pani Carton Darling je v miestnosti. Prechádzam situácii základných práv v EÚ v roku 2017. Pani Šojdrová. Ďakujem. Táto správa, je to správa o právach a hodnotách, ktorú som podporila. Už ju vidím, dobre. Ďakujem za slovo. Pani podpredsednička, rada by som vysvetlila, prečo, by, prečo som túto správu nemohla podporiť. Všetkým nám ide o dodržiavanie ľudských práv v EÚ. Napriek tomu, že krajiny EÚ sú demokratické, dodržujú základné práva, tak nesmieme zaspať na vavrinoch a snažiť, musíme sa snažiť o naplňanie týchto práv ale táto správa zachádza ešte oveľa ďalej. Nesúhlasím s odporúčaním na ratifikácii Istanbulského dohovoru, pretože toto je zvrchované právo členských štátov. Odmietam tvrdenie, ktoré bolo schválené v práve a síce, že odopieranie služieb týkajúcich sa reprodukčného sexuálneho zdravia a reprodukčných práv, vrátania bezpečného legálneho prerušenia tehotenstva predstavuje jednu z foriem násilia páchaného na ženách. Ďakujem, pán Mamikins. Ďakujem, pani predsednička. Pre ja ako sociálny demokrat vnímam rok 2017 všetkým ako rok, keď bol vytvorený Európsky sociálny pilier a táto správa je veľmi dôležitá. Je to jedna základné práva, to je jedna z prvých vecí, na ktorú sa pokazuje zahraničí, keď hovoria o našej zahraničnej politiky. Ale samozrejme ani u nás toto nie je, situácia nie je úplne dokonalá. Ďalej máme tu správu eh, Agentúry pre základné práva ohľadom diskriminácie eh, menšín Ilegálne nenavistné prejavy na internete ohrozujú príliš veľa Európanov a Neúčinná integračná politika spôsobuje, že migranti sú v našej spoločnosti zraniteľní a uvedomujem si, že aby sa riešili takéto otázky, tak by táto agentúra potrebovala e, silnejší mandát, ale napriek tomu väčšina si to aspektov v, rukách členských štátov. Napriek tomu som hlasoval za. Ďakujem. Pani Višnevská nie je v miestnosti, takže pán Hanan tu taktiež nie je. Pani Majer. Ďakujem. Pani predsednička, Príliš pomaly sme konali v prípade Maďarska a teraz e, rada robí nadväzné kroky v súvislosti s článkom 7, pretože je, sú dôležité e, naše hodnoty v tejto oblasti. Taktiež univerzita bola vinná na Budapešti a už tam nie akademická sloboda, nezávislosť súdnictva je ohrozená, sú, e, menšiny sú v zlej situácii. My nemôžeme tolerovať ani pravicový extrémizmus. Pokiaľ to budeme ignorovať, tak budeme komplicmi pri e, zmene politického ťažiska. Je tu retorika, ktorá hovorí, že utečenci zaplavujú Európu. A tomuto sa prispôsobuje politika. Videli sme v histórii, ako to vyzeralo napríklad s druhou svetovou vojnou. A takéto kroky totiž nikdy nefungovali a nikdy ani nebudú. Ďakujem. Ďalej tu správa Harms ohľadom e, vyradenia z prevádzky elektrárne v Litve. Pán Žambacký bude hovoriť ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hlasoval som proti správe kolegyni. By sme nemali e, dávať peniaze na vyradenie tejto jadrového, tohto jadrového zariadenia elektrárne. Som ale proti tomu, aby EÚ nanúcovalo svoje rozhodnutia občanom. Nanúcovala Občania majú právo vziať životy do svojich rúk a to by mala obhajovať aj samotná únia. Som na strane tých, ktorí hlasovali proti eh, bruselskej diktatúre pred niekoľkými eh, rokmi. Bulharsko spravilo to isté. EU nedemokratickým spôsobom to nanútilo Bulharsku a Litve vyradiť takéto zariadenia, ktoré produkujú jadrovú elektrinu jadrovú energiu, bolo úplne od začiatku jasné, že tý, toto vyraďovanie predmetné bolo pochabým a neefektívnym rozhodnutím. Napriek tomu EÚ nanútilo svoju vôľu príslušným členským štátom. Ďakujem pekne, pán Faria. Ďakujem pekne. V tejto eh, správe je mnoho rôznych aspektov, e, s ktorým sa nestotožňujem. E, tieto technológie, ktoré sú použité v jadrových elektrárniach, e, sú staré sovietské technológie. Myslím, že je to vynikajúca príležitosť pre Európsku úniu, aby získala kompetencie v otázkach odstavovania jadrových elektrární a tiež je to mimoriadný princíp znečisťovateľ platí, ktorý by sa mal uplatniť aj v tomto prípade. V konečnom dôsledku Sovietský zväz e, vlastne vnútil túto jadrovú elektrárne Litve, e, aby mal v dispozícii väčšie dodávky energie takýmto spôsobom. Je treba e, inak situáciu riešiť. V Litve sú obrovské náklady na energiu. Myslím si, že pomoc Európskej únie, aj finančná pomoc je nevyhnutná aj v kontexte dohody Euratom a tiež by sa malo uplatniť aj na iné členské štáty. Ďakujeme pekne, pán Pospíšil. Ja som podporil... E, ja som podporil tento návrh. Považujem za správne rozhodnutie, aby sa odstavila nebezpečná jadrová elektráreň sovietského typu. Je to v záujme nielen Litovcov, ale aj občanov Európskej únie. Ako dieťa som e, zažil Československo, keď vybuchol jadrový reaktor v Černobyle a následky sa prejavili na našom území. Spochybňovať toto rozhodnutie je podľa môjho názoru nezmyselné. Je takisto správne, že Európska únia sa podiela na odstránení tejto elektrárne finančným spôsobom a som rád, že sme odhlasovali zachovanie pôvodného pomeru peňazí, ktoré Európska únia posiela do Litvy práve na demontáž tejto nebezpečnej e, jadrovej elektrárne. Je v tom vidieť jednoznačne pozitívny prínos Európskej únie, ktorá z jasných e, bezpečnostných dôvodov pri vstupe Litvy do Európskej únie dohodla odstránenie tohoto zariadenia. Je to v záujme Európanov, Litovcov a som rád, že návrh bol schválený. Ďakujem. Ďakujem. Teraz prechádzame na ďalšiu správu. Ochrana európskeho rozpočtu v súvislosti s dodržiavaním zásad právneho štátu v členských štátoch pani Šťojdrová. Ďakujem veľmi pekne. So základným cieľom tohto nariadenia súhlasím. Upozorňujem, že je nutné aby Európska únia mala nástroj, e, prostredníctvom ktorého e, bude môcť sankcionovať ten systém, tú krajinu, kde vplyvom systémových nedostatkov v súdnictve a štátnej správe hrozí poškodenie finančných záujmov Európskej únie. Ja síce nesúhlasím s niektorými aspektami navrhovaného procesu, ale myslím, že to je ešte možné v detailoch dopracovať v rámci trialógu Napriek istým výhradám, ktoré teda mám, považujem za dôležité, aby Európska únia mala tento nástroj a preto som za správu hlasovala. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Makovej. <clears throat> Mulțumesc. Regulamentul proteja... Ďakujem pekne. Nariadenie ochraňuje európske prostriedky a riziko odsudzenia európskych prostriedkov je vyššie v členských štátoch, ktoré nedodržiavajú zásady právneho štátu. Tam, kde nezávislosť súdnictva je ohrozená, tam, kde rozhodnutia sú svojvoľné alebo nezákonné, vrátane tých, e, ktoré prijímajú orgány verejnej správy a ktoré nie sú korigované, respektíve sankcionované. Takisto aj v situáciách, kde ľudské práva a slobody sú ohrozované, ako je napríklad e, sloboda tlače. E, my sme bohužiaľ zaregistrovali, zaregistrovali veľa takýchto prípadov v Rumunsku zo strany vládnej krajiny, teda prípady, kedy nie sú dodržiavané zásady právneho štátu. Tým pádom sú hrozené aj prostriedky, preto nariadenie e, stanovuje možnosť pozastaviť, znížiť alebo zmrz, zamrznúť uvoľnenie takýchto prostriedkov. V takýchto prípadoch musia financovať z vlastného rozpočtu a pokiaľ neodstránia tieto Pretrvajúcej ťažkosti, tak nebude uvoľnené financie. Pán Žambasky, Ďakujem pekne, pani predsednička. Hlasoval som proti tejto správe, pretože sa, si nemyslím, že návrh komisie vzhľadom k tomu, že máme postup e, v zmysle článku 7, predstavuje administratívnu záťaž. To, čo bolo odhlasované, sa používa na to, aby sa spustil boj proti politickým oponentom. Ja si nemyslím, že európske občania by mali za to splácať tú cenu, pretože oni sú tí koneční užívateľe teda tých prostriedkov, ale je tu veľká miera pokrytectva, veľké zneužívanie tých pravidiel. Príklady e, z Maďarska, z Polska sú jasné. Záujmy západnej Európy by nemali pošliapávať e, záujmy vo východnej časti Európy. E, boli sme toho svetkami v balíčku mobility. Toto len posilní nálady euroskeptické a nič dobre z toho nebude. Pán Pospíšil, ďakujem pekne. Dlho som váhal, či podporiť túto správu, alebo sa zdržať. Nakoniec som sa zdržal. Na jednej strane veľmi vítam, že Európska únia chce viac hájiť európske hodnoty, medzi ktoré patrí aj právny štát. To je dôležitá vec ale ten konkrétny návrh mi nepripadá úplne šťastný a sú tam niektoré sporné veci, na ktoré upozorňovala aj právna služba Európskej rady. A mám pocit, že napriek istej snahe nájsť kompromis, tu stále zostáva otázka právneho základu tohto návrhu. Takže budem ďalej sledovať, ako sa bude rozpráva ohľadom tohto návrhu uberať ale je mať, treba mať istotu, že príjmame návrh, ktorý vychádza zo základu primárneho európskeho práva a že nie je len o nejaké predlženie, ktoré môže byť vnímané ako isté rozšírenie mimo zakladacích zmluv Európskej únie. Ďakujem. Pani Záborská. Thank you, madam president. Uh, tento návrh má tri zásadné nedostatky

Ďakujem pekne. A teraz správa o programe Fiscalis v oblasti daní, daňovej oblasti, pani Makovej. Ďakujem pekne. Daňové dohody, ktoré technicky neporušujú zákon, spôsobujú straty. Spôsobili straty v roku 2015 konkrétne vo výške 200 miliard eur v rozpočte EU aj v národných rozpočtoch daňové podvody, daňové úniky, pranie špinavých peňazí. Toto sú cezhraničné zločiny, preto tento program umožňuje národným orgánom výmenu informácií a skúseností v snahe zachytiť páchateľov a získať späť stratené prostriedky. Je veľmi dôležité získať tieto peniaze späť, inak eh, zdroje zločinu budú naďalej prekvitať. Boj proti daňovým podvodom a praniu špinových peňazí musí byť naďalej prioritou. Inak totiž budeme musieť pripustiť k sankciám, tak ako v prípade správy Sarvama, pretože eh, v prípade, že princípy právneho štátu sa nebudú dodržiavať, eh, budú politici musieť čeliť sankciám, pretože konajú v rozpore s najlepšími záujmami svojich občanov. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k správe, eh, ktoré sa ktorá sa týka vytvorenia programu pre, o právach a hodnotách. Pani Šojdrová, ďakujem pekne kolegyne, kolegovia. Ja som podporila vznik programu práva a hodnoty. Považujem za veľmi dôležité, aby Európska únia podporila občianské aktivity. Je dôležité, aby sa občania stretávali navzájom, aby sa spoznávali medzi členskými štátmi aj na úrovni regiónov, aj na úrovni miest. Hlasovala som tiež za to, aby bola upravená nová časť, ktorá sa zavádza a to sa týka hodnôt únie. V rámci tohto programu by sa mali prevádzať prostriedky z regiónov členských štátov do centra v prípade, že členský štát práve poruší princípy právneho štátu v danej krajine. Domnievam sa, že tu by sa nemalo postupovať takýmto smerom, pretože ide o program finančnej povahy, ktorý podporuje e, takéto aktivity. Nemali by sa tu teda prijímať rozhodnutia o politických záležitostiach. Ďakujem. Ďakujeme, pán Žambasky. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Ja som nepodporil e, túto správu kolegyne Valero, o programe práv a hodnot. Myslím si totiž, že cieľom tohto nástroja je zasiahnuť do zvrchovaného práva každého členského štátu. Vieme, čo sa deje v Maďarsku, v Polsku, tam došlo k porušeniu zvrchovanosti e, týchto štátov. E, myslím, že by sme si mali stanoviť iné ciele, e, čo sa týka princípov právneho štátu a demokracie. Využívajú sa však rozličné nástroje na rôznych úrovniach a to porušuje práva e, jednotlivých členských štátov. Mohla by som uviezť ako príklad Istanbulský dohovor. To je napríklad jedným z takýchto nástrojov. Takéto pokrytecké nástroje e, sa nesmú presadzovať v rámci tohto programu. Ďakujeme, pán Palmer. Ďakujem, pani podpredsednička politický chaos z tohto týždňa znamená, že e, skupiny ľudí sú naďalej neistote, skutoční občania, ktorí, teda občania EU, ktorí pracujú v Británii a naopak britské občania, ktorí žijú v Európskej únii, ide o lekárov, zdravotní, e, zdravotné sestry, stavbárov, akademikov, e, rôznych iných ľudí, ktorí pracujú aj podnikateľov napríklad, taktiež je množstvo pochybností na úrovni rodinných príslušníkov, Eh, študentov. Toto sú skutoční ľudia, toto nie je nejaký abstraktný eh, súbor problémov. Teda ja chcem vyzvať Európsky parlament, Európsku úniu, aj britskú vládu, aby vyriešili túto situáciu, aby zachovali práva týchto ľudí a to neodkladne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz správa Komi. Pán Hanan tu nie je. Pani Anderson. Ďakujem. Hlasovala som za túto správu spolu s väčšinou kolegov a to ma veľmi potešilo o neskorené platby za tovary a služby. To je veľmi vážny problém pre malé podniky v praxi. Podľa Federácie malých podnikov v Británii až 85 malých podnikov vykazuje niekedy o neskorené platby. 17 sa vyjadrilo, že neskoré platby eh, sa vyskytujú aj eh, po lehote 60 dní, ktoré je stanovená v smernici. To je e, vysoko nespravodlivé a spôsobuje veľké ohrozenie pre tých, ktorí negatívne ovplyvňuje. Naša správa poukazuje na zlyhania smernice, smernici sú totiž medzery a to umožňuje oneskorené platby, aby pokračovali. Preto som uvítala, že dnes žiadame o legislatívne kroky tam, kde je to nevyhnutné, aby sa ráznejšie zasiahlo proti tým, ktorí neplatia na čas a tiež, aby sa venovala osobitná pozornosť o obstarávaniu a iným procesom, tak aby malé podniky mali včas platby e, za e, svoje služby a tovary od e, subjektov verejného sektora. Ďakujem pekne. Ďalej správa Durant ide o diferencovanú integráciu. Pán Selimovič. You, of... Ďakujem pekne. Myšlienka diferencovanej integrácie nie je nejako nová. V oblasti bankovej únie to nie je to isté ako v prípade Schengenu a únie ako celku, ale teraz po všetkých týchto krízach, ktoré sme už prežili, niektorí navrhujú, aby sme zaviedli diferencovanú integráciu. Niektoré krajiny by e, sa mali integrovať iba do niektorých častí spolupráce. Ja ako človek, ktorému veľmi záleží na EÚ, aj keď vidím je vážne problémy, by som chcel varovať proti takéto myšlienke, pretože poprvé, ak je niekto členom EÚ, to znamená, že sa musí naučiť príjmať kompromisy, isté, že nie je za každým každý spokojný, ale to nás práve posilňuje, že spoločne konáme snahe riešiť naše spoločné problémy. Tiež je dôležité dodržiavať základné hodnoty, ktoré v Únii platia. A tiež samozrejme sa chceme snažiť riešiť spoločne globálne problémy. Bez toho, aby sme takto konali spoločne, tieto problémy, globálne problémy nevyriešime. Ďakujem. Ďakujeme, pán Nekov. Ďakujem pekne za slovo. Integrovaná, pardon, diferencovaná integrácia je eufemizmus, ktorý sa používa na to, aby sme presadili a oprávnili Európu viacerých rýchlostí, teda na jadro a na perifériu na Európanov prvej kategórie a Európanov druhej kategórie sa tu rozdeľujú krajiny. Toto je opäť raz príklad dvojakých štandardov. Je to veľmi bolestná téma pre moju krajinu. Je logické, teda nelogické bojovať proti dvojakým štandardom v potravinách a, zacho- a zachovávať zároveň Bulharsko a Rumunsko, dajme tomu mimo Schengenu. Ak občania týchto krajín nemajú pocit, že sú na rovnakej úrovni, že sú rovní s ostatnými, bude to mať negatívny dopad na budúcnosť EÚ. Keď hovoríme o Európe viacerých rýchlostí v predvečer volieb do Európskej únie, to bude mať automatický dopad na účasť vo voľbách. Tá nebola tak či tak nikdy vysoká. Ďakujeme pekne, pán Faria. Ďakujem, pani eh, predsedničke. Ja som hlasovala za, pretože podľa mňa táto diferenciácia môže poslúžiť aj dobrému. Znamená to, že Európa nemôže mať jednotný prístup, je treba prispôsobiť kroky jednotlivým krajinám, občanom v daných krajinách. Taktiež aj v ústavných eh, pravidlách je to umožnené. Je treba normalizovať situáciu, aby sme mohli využiť plne kapacity členských štátov, aby práve sme nevytvorili Európu dvoch rýchlostí, eh, na prvej a druhej kategórie, treba zastaviť takéto postupy automatického vylúčovania, taktiež negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú odmietavý postoj našich občanov a tým pádom sa spochybňuje hodnoty únie. Takáto diferencovaná integrácia podľa mňa by bola vhodným nástrojom v budúcnosti je nepripustné však presadovať diferencovaný prístup v oblasti základných práv a je treba zastaviť boj proti diskriminácii. Ďakujeme pekne. Teraz správa Lainen Tum ide o ombudsmanku pani Ivy. Ďakujem, pani predsednička. Kľúč, ako dať nový zmysel tejto Európe, ten, sa, ten spočíva v správe, ktorú sme dnes odhlasovali. Nazýva sa transparentnosť. Rada už si nemôže dovoliť pracovať eh, za zatvorenými dverami a utajovať dokumenty a nejakým spôsobom držať e, občanov neinformovaných. E, súdny dvor v rozsudku kapitány minulý rok zdôraznil, že princíp zverejniteľnosti a transparentnosti musí byť zabezpečený vo všetkých fázach legislatívnych postupov je tu konkrétna nádej pre túto Európu, aby sa stála spoločným domovom všetkých európskych občanov, ktorá bude mať medzi svojimi základmi e, ochranu všetkých kolektívnych záujmov, sociálnu spravodlivosť a boj proti nerovnostiam, e, vývoj spoločnosti, ktorá bude odolná, ktorá bude v harmonii s celou planetou. Táto nádej e, dúfam, že konečne spraví z Európy transparentnú, transparentný inštitút. Ďakujem pekne do tretej je schôdza pozastavená. Pán predseda. Takže naša schôdza opäť pokračuje. Protokol z včerajška je k dispozícii. Namieta niekto? Nie. Tým pádom je zapisnica odsúhlasená. Ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu v súvislosti s ochranou ryže vypestovanej v EÚ. Výbor pre polnospodárstvo a rozvoj vidieka. Ako prvý bude hovoriť e, pán kolega Nekov, autor na 5 minút. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegovia. Európska únia je najväčším obchodným blokom na svete. Skutočne je to úspech pre náš obchodný blok, ale nebolo by to možné bez našich občanov prebudúcich týchto rokov. A ako vedúci obchodný blok. Máme taktiež zodpovednosť voči ďalším krajinám a preto všeobecný systém preferencií je e, správnym prístupom, pretože tým sa umožňuje tretím krajinám e, hospodársky rast a možno sa im niektorého dňa podarí byť aj rovnocenným partnerom. Netreba ale zabúdať, že niekedy sú tam náklady na produkciu nižšie než v EÚ a štandardy na polnohospodárskú produkciu sú v EÚ medzi najvyššími, ale možno aj najvyššie na svete. A toto má dopad na atraktivitu európskeho polnohospodárstva. Produkcia v EÚ sa, sa sústredie v niekoľkých krajinách a e, grécky, francúzsky, maďarský, rumunsky, španielský, taliansky, portugalský a aj bulharskí producenti ryže bohužiaľ doplácajú na bilaterálne obchodné dohody medzi Európskou úniou a krajinami e, juhovýchodnej Ázie. A prvé fórum na tému ryže, ktoré sa konalo pred tromi rokmi v Miláne, ako viete, pán Malström, tam sa ukázali zastupcovia viacerých organizácií, polospodárských organizácií EÚ a dohodli sa na tom, že potrebujeme nový prístup k produkcii ryže v Európskej únii. Nemali by sme zabúdať že produkcia ryže si vyžaduje zdroje, ako napríklad vodu a na využitie vody existujú štandardy. Taktiež máme štandardy pre pracovnú silu, technológiu. Všetko toto znamená, že produkcia je u nás drahá. V Európskom parlamente podporujeme tieto požiadavky štandardy, pretože chceme mať eh, aj pre budúce generácie čistú vodu a úrodnú pôdu, ale sú tu zdroje v tretich krajinách, ktoré taktiež musia byť chránené, rovnako ako v EÚ. A logicky, ríža, ktorá je dovedzená z tretich krajín do Európskej únie, by mala taktiež plniť štandardy environmentálneho a socioekonomického charakteru. A čo sa týka Mianmarska, tak eh, obchod medzi týmito krajinami Európskou úniou v roku 2015 až 2017 narastal. To znamená, že náš prístup je správny, ale bohužiaľ niektoré európske sektory boli zasiahnuté negatívnym spôsobom viac než iné. A jedným z týchto sektorov je produkcia ryže. A preto v mene výboru pre polnospodárstvo, by som rád začal diskusiu ohľadom dovozu ryže z tretich krajín, predovšetkým z Mianmarska a z Kambodže. A som rád, že ste tu vy, pani komisárka, pretože spoločne môžeme vyslať pozitívny signál európskym producentom ryže. Spolu so svojimi kolegami vítame rozhodnutie Európskej komisie zaviesť nové pravidlá na dovoz ríže z týchto dvoch krajín, ktoré začnú platiť zajtra 18. januára. Dnešná publikácia v oficiálnom vestníku Európskej únie je výsledkom tvrdej práce a úsilia producentov ryže a taktiež Európskej komisie. Štúdia o dovoze ryže indika z Mianmarska a z Kambodže uvádza tendencie, ktoré poznáme my v EÚ veľmi dobre. Import z týchto dvoch krajín sa e, za toto obdobie zdvojnásobil, ale predovšetkým je tu nárast z Mianmarska. E, bolo to v roku 2012 to boli dve tony a už to bolo cez 300 tón e, o 4 roky neskôr. Takže to je skutočne obrovský nárast. A dovoz tejto ryže je jedným z dôvodov, prečo e, klesá európska produkcia ryže a to o 40 za posledných 5 rokov. A skutočne to v nás vzbudzuje obavy. Je tu taktiež pozdržanie s komunikáciou, v komunikácii s partnermi z juhovýchodnej Ázii. A ja vítam návrh zaviesť tarify na ryžu na budúce tri roky. Verím, že postupná redukcia týchto tarifov uľaví európskym producentom ryže. Európsky nemecký priemysel jasne podporil toto opatrenie a ja som rád, že napriek tomu, že existujú rozdiely medzi nami Európskou komisiou, Rečník bol prerušený, to bude mať pani komisárka Malstrom. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, Kamboža a Mianmarsko sú Ehm, sú eh, pod dohodou všetko okrem zbraní a toto taktiež eh, hm, zahrňa eh, bezcolný prístup na európsky trh. Sú to rozvíjajúce krajiny, ale okrem toho máme tu pravidlá, nariadenia o všeobecných preferenciách. Tam sme sa rozhodli, alebo tam máme možnosť zaviesť určité clá, pokiaľ produkty budú dovážené tak, že to bude spôsobovať vážne problémy európskeho priemyslu. A bola tu žiadosť od 8 členských štátov, ktoré produkujú ryžu. Komisia spustila vyšetrovanie, čo sa týka dovozu ríže Indika z Mianmarska a z Kambodže. No a výsledky vyšetrovania potvrdili, že je tu obrovský nárast dovozu ryže, ktorý poškodil ryžový sektor v EÚ. E, za posledných pár rokov e, veľmi narastol dovoz ríže z týchto dvoch krajín. E, z Mianmarska je to o 60 tisíc tón. Je to náraz 15 až 25 percent. Importné ceny boli oveľa nižšie než európske ceny a dôsledkom tohto európsky prímysel prišiel obrovský podiel na trhu a preto je odôvodnené zaviesť takéto záruky a komisia znovu nastolí e, colné tarify, ktoré budú vo výške 175 e, eur na tonu jeden rok, e, potom to bude ďalší rok 150 eur a potom to bude postupne klesať, bude to teda na 3 roky a predlžené bude to opatrenie len pokiaľ to bude opodstatnené. Tieto opatrenia uľavia európskemu sektoru produkcie ryža, aby sa prispôsobil novým podmienkam na trhu. Komisia včera schválila vykonávacie nariadenie a výsledky sme dnes ráno e, publikovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pani komisárka Malmström. A teraz bude hovoriť kolega Erdős na dve minúty. Ďakujem. Pán predseda, vážená pani komisárka, moja krajina, Maďarsko, je v podstate na severovýchode toho regiónu, kde sa v Európe produkuje ryža a hráme dôležitú úlohu v tejto oblasti, keďže je to pracovne veľmi e, náročné a poskytuje sa týmto zamestnanie ľuďom v regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť. Taktiež produkcia ríže je priaznivá pre životné prostredie, napríklad pre využívanie pôdy. A podobne ako v iných polnospodárských sektoroch musíme poskytnúť férové životné podmienky producentom ryže, a dumping, ako, máme, ako vidíme napríklad na príklade dovozu ryže Indika z Mianmarska a Kambodže, tak tam sa porušuje spravodlivý obchod. A ja by som chcel vyzvať komisiu, aby spustila neodkladne všeobecné vyšetrovanie e, v súlade s článkom 22 nariadenia GSP. Ďakujem. Ďakujeme kolega Erdoš a na 3 minúty bude hovoriť kolega Mamikinč. Vážený pán predseda, ďakujem pani komisárka, vážení kolegovia, vážený autor. Otázky na zodpovedanie. Dovoz ríže z Mianmarska a z Kambodže sa stal citlivou otázkou v EÚ za posledných pár rokov. Európsky producenti ríže stále viac nahlas hovoria o tejto téme a prepájajú to, e, alebo spájajú to s ustanoveniami nariadenia GSP. Vieme, že toto nariadenie má tri ciele a síce znižovať e, mieru e, chudoby v týchto krajinách, po druhé podporovať e, udržateľný rozvoj a dobré riadenie a taktiež zaručiť rešpektovanie európskych hospodárskych záujmov. A ja verím, že pokiaľ by sme do obchodných dohôd mali vložiť ľudskoprávnu klauzulu, tak e, je tam aj morálna otázka. Mali by sme začať ukazovať prstom na tieto krajiny až po tom, čo to má e, dopad na európske podniky. Je to problematické. Máme tu dohodu e, všetko okrem zbraní. Máme tam teda preferenčné ustanovenia. Netreba zabúdať, že nie je našou povinnosťou, ale právom udelovať E, takéto preferenčné režimy a preto Európska komisia by sa mala zblízka pozrieť na to, ako sa uplatňujú naše dohody, podpora a ochrana ľudských práv, toto je vlajková loď našich aktivít. Nesme diskreditovať e, naše kroky v zahraničí tým, že by sme dávali e, pozitívne dohody krajinám, kde sa zneužívajú pracujúci, pretože toto znižuje našu dôveryhodnosť. A ja chápem kolegovia, že odvolať preferenčný štatút po tom, čo bol udelený, že toto je z politického pohľadu e, bolestné, že sa tomu chceme vyhnúť, ale z tohto dôvodu by som chcel zdôrazniť ešte raz, že komisia musí dohliadať na situáciu, má túto povinnosť a preferencie by mali byť udelované len pokiaľ náš partner má príslušnú stratégiu v oblasti ľudských práv. 16. marca 2018 sa komisia rozhodla spustiť e, vyšetrovanie v súvislosti s dovozom ríže Indika a my chceme predvydateľnú situáciu pre náš rýžový priemysel, pretože ide o veľa. V prípade Talianska hovoríme o e, viac než 4 tisíc farmách a ich e, ročný obrad je viac než miliarda eur. Tieto spoločnosti sú skutočne v veľkom ohrození. A na záver by som chcel povedať, že GSP Plus môže e, pozitívne e, ovplyvniť trhy v juhovýchodnej Ázii, tak aby vyvíjali lepšie produkty, uplatňovali pre nich lepšie štandardy. Ďakujem. Ďakujeme kolega Mamiky, teraz bude hovoriť na dve minúty kolega Džambacký. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Ďakujem. Pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia, na úvod by som chcel pogratulovať kolegovi, ktorý položil túto otázku pánu Nekovovi. Túto otázku vnímam ako našu povinnosť. Mali sme chrániť našich producentov, nezávislo od toho, z ktorého členského štátu pochádzajú, pretože toto sú ľudia, ktorí pracujú, ktorí generujú HDP, platia dane a v podstate financujú rozpočty krajín. A samozrejme, dovoz by sa mal vždy riadiť štandardami, tak aby sme neohrozili miestnych výrobcov, ale tohoto sme teraz svedkami masívny dovoz z tretich krajín spôsobuje riziko pre miestných producentov. Ľudské práva v týchto dvoch krajinách nie sú na úrovni, ktorú vyžadujeme a na každej plenárke sa zoberáme správami ohľadom týchto krajín. Mianmarská a Kambodže diskutujeme tu, schvalujeme uznesenia a zároveň dovážame ich rýžu a ďalšie produkty, čím ohrozujeme našich vlastných producentov. Takže mali by sme sa vyhnúť dvojitým štandardom a mali by sme nutiť krajiny, ktoré k nám dovážajú, aby uplatňovali rovnaké štandardy ako naši vlastní výrobcovia. V opačnom prípade spôsobujeme ťažkosti našim vlastným výrobcom, ktorí musia sa riadiť prísnymi štandardami a potom nemôžu súťažiť na e, cenovej úrovni. Ďakujem kolega Džambacky. Na dve minúty pani kolegyňa bo kolega Džambický. Kolega Šošnier, vás chcem položiť otázku. Please. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Hovorili ste o štandardoch, normách a to je podobná otázka, keď hovoríme o krajinách východnej Európy a potom tu máme krajiny západnej Európy. A keď hovoríme o veci ako mobilita, o dumpingových cenách, pokiaľ ide o mobilitu, nie je tu istá miera pokritectva, keď eh, hovoríte o takýchto štandardoch a keď si vezmeme to, čo sa deje v Únii. Súhlasím som, uvažený kolega, že im, eh, im... Súhlasím eh, s kolegom, že existujú dvojaké štandardy a že je aj pokrytectvo v rámci EÚ. Avšak eh, tá predmetná záležitosť sa týka ochrany bulharských a polských výrobcov. My sa musíme zjednotiť v tom, že budeme schopní obhajovať e, naše záujmy vo vnútri mm. únie. Ináč máte pravdu, pokiaľ ide o dvojaké štandardy v rámci EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem kolega Zambacký. E, dve minúty kolegyňa Bilbao Barandika. Ďakujem, prajem dobré popoludne, pani komisárka. Po rozhodnutí, ktoré boli schválené v, strehu, v stredu, je vhodné pogratulovať komisii takto. Brusel Ehm, zabranil tomu, aby sa nám rozvarila rýža. V podstate to je naše príslovie v Španielsku. A nebezpečenstvo je to, že by sme sa nerozhodli včas. A ehm, včas a radikálne ste riešili žiadosť našich producentov ryže, pretože nechceme ustúpiť e, nekalej ehm, konkurencii z krajín, e, pretože takto sa boje proti euroskepticizmu a taktiež v delte e, rieky Ebro a ďalších regiónoch, kúsok od Valencie, e, tam sa im všetkým ukazuje, že Európa je užitočná a je treba e, takéto riešenie, ktoré je účinné a kategorické. My čelíme takéto výzve dovozu, ktorý narastol za posledných 4 až 5 rokov a podporujeme našich európskych producentov. Máme tu európske e, zóny, v ktorých sa pestuje ryža a má, je, má to samozrejme dopad aj na zamestnanosť. A preto musíme e, zaviesť takéto opatrenie, tak ako to od nás vyžaduje naredenie, ktoré sme odsúhlasili. Musíme venovať naše úsilie tomu, aby naši polnohospodári naďalej e, mali svoje miesto v našom potravinovom reťazci a je treba bojovať proti komercializácii priemyslu e, v tomto zmysle. No a takéto, takýto e, dovoz, aby nebol až taký bežný. Takže vítame e, toto opatrenie je treba bojovať proti euroskepticizmu takýmto spôsobom, spôsobom a tým, že budeme podporovať našich producentov, budeme podporovať inováciu, tak aby sme mohli naďalej presadzovať naše sociálne, hospodárske, environmentálne štandardy. Ďakujem, eh, pani komisárka. Ďakujem pekne, kolegyňa Bilbao Barandika. K rokovaciemu poriadku. Pán predseda, táto debata nie je príliš e, naplnená a mnohí rečníci, ku ktorým sa nezaradím, trávili veľa času svojim vystúpením. Mohol by som možno e, v mene e, občanov Európy vás požiadať, aby ste boli menej agresívni, pokiaľ ide o kladivko a pokiaľ ide o zredukovanie rečníckého času prihlásených. Naozaj to nie je potrebné a mali by ste mať o tom vedomosť. Ďakujem. Pán kolega, ja sa snažím vždy e, spravodlivo viesť e, tú schôdzu. Niekedy príjmam kompromisy, to je pravda, ale keď e, politické skupiny a konferencia predsedov by považovala za správne dať tejto rozprave menší časový priestor, tak by tak spravili. My máme istý predpokladaný čas, tie rečnícke časy boli rozdelené medzi politické skupiny a je to aj otázka kolegiality, že sa človek prispôsobí tomu pridelenému rečníckému času a koľko to nakoniec je. Nie je ani možné nakoniec, aby poslanci mali trojminútový čas, pripravili sa na 8 minút a napriek tomu budem prísny a pripravia sa na 3 minúty a nechám ich potom hovoriť 10 minút. To potom zvýhodňuje tých, ktorí nie sú prerušovaní a tí by potom hovorili aj do rána. Aj takí sú. Pani kolegyňa Begin, tá nevystúpi, ale Určite sa o tom môžeme porozprávať aj potom. Nevidím pani kolegyňu Begin a preto kolegyňa Elisen 2,5 minúty. Kolega. Fúžit. Pán predseda, ďakujem za slovo. Dnes e, je tu opäť e, pokrytie svojej Európskej únie, ktoré je jasné. Veľká väčšina Európskeho parlamentu hlasuje za to, aby mohla z juho i východnej Ázie prísť lacná ryža do Európy. A varovania producentov napríklad z Talianska sú ignorované. A potom máme azijskú ryžu, ktorá zaplaví európsky e, trh. A to je nám úplne jedno. Toto je skvelý príklad e, kapitalizmu Európskej únie. My to, aby sme stimulovali vzájomný obchod, tak aby sme ukázali, aká je naša spolupráca v povojnovej Európe, tak prichádzame s takýmito colnými opatreniami, ktorými poškodzujeme vlastných polnohospodárskych podnikateľov. Ja by som chcel povedať, prestante s týmto prestaňte podporovať tzv. rozvojové krajiny, prestaňte ísť proti európskym farmárom, prestaňte s takýmito tzv. európskymi predpismi a navráte právomoc tam, kde patrí členským štátom. Pán predseda, ja som hovoril krátko a súhlasím s kolegom, že môžete si, e, by, nemusíte byť kladivkom, keď niekto o 10 sekúnd prekročí rečnícky čas. Je nás tu pár, možno 10, mali by ste byť flexibilnejší. Ďakujem za slovo, ďakujem. A nie som mm, extra prísny. Snažím sa do istej miery tie veci držať v rovnováhe a vy ste dostali priestor pomerne skoro. E, Kolega Jakovčič sa prihlásil a umožníte mu položiť otázku kolegovi Jakovčičovi. Nech sa páči, pán kolega. Mikro. Sì, funziona. Allora, uh, ha parlato di ipocrisia qui in questo Parlamento. Vi ste hovorili o pokritectve pred chvíľočkou tu v tomto parlamente. Dobre, rozumiem vám Nezdá sa vám však, že pokritectvo existuje aj v rámci vašej politickej skupiny, kde poslanci za Lega Nord, e, pani Beginová z piatich hviezd, ktorí sú súčasťou talianskej vlády, nie sú tu. Nikto nehovorí s e, hlasom výrobcov e, v Taliansku. Ako sa vám javí takáto politická, takéto politické pokritectvo? Ja, dank die... Ďakujem za túto otázku čo je predovšetkým pokritecké, je, že pokladáte takúto otázku. Pozrite sa, 750 e, e, poslancov a je nás tu asi 10, menej než 10. A pokiaľ e, ste správne počúvali, tak ja som hovoril aj za talianských farmárov, takže tí sú tu zastúpení a pokritectvo, áno, môžem to 100 tisíc krát opakovať, je to obrovské pokritectvo a čo sa týka ryže, tak tam máme pravidla v Európskej únie, je ich príliš Myslím si, že členské štáty sú schopné bilaterálne, samostatne alebo multilaterálne uzatvárať rôzne dohody, bez toho, aby nad sebou mali dážnik, ktorý nie je nikdy vhodný úplne pre všetky, Takže nechajte to členským štátom. Ďakujem pekne, kolega Ellison. E, minúta, kolega Sošnierz. Samo to, že rozmaviame o, o, o ryžu už... Ďakujem pekne. Hovoríme o ryži. Sú aj iné obilniny, e, alebo iné typy plodín. Možno by sme mohli hovoriť aj o iných e, produktoch. Chceme ochrániť výrobcov, ale nie, to nie je hlavným cieľom. E, hlavne by sme mali sa snažiť o ochranu spotrebiteľa, pretože sú to spotrebitelia v 28 členských štátoch, ktorí musia platiť za drahšiu ryžu. Musíme sa teda ubezpečiť, že ceny pôjdu dole. Nemala by byť ryža príliš drahá a cena tá závisí od dohody medzi spotrebiteľmi a výrobcami. Ak sa neoplatí ryžu pestovať, tak potom by mali prejsť na pestovanie niečo iného a mali by sme uvažovať tu na, nad spotrebiteľom, spotrebiteľom pretože ide o neho. Vieme, že výrobcovia mimo EÚ na tomto zarábajú, ale vieme, že hlavne socialisti v dotknutých krajinách sú veľmi citliví. Čo presne chcete? Ďakujem pekne, pán Sošnierž. 15 sekúnd z minútového rečníckého času to je 25%. To nie je v poriadku a mojou zvyčajnou praxou je, že tí kolegovia, ktorým berem rečnícky čas dôvodu jeho prekročenia, že im potom nedávam už ďalej príležitosť v rozprave dostávať prostredníctvom modrej karty viac času. A preto dostáva priestor pán Pospíšil na dve minúty. predsedajúci e, ďakujem pekne pán predsedajúci e, je to veľmi zaujímavá diskusia akým spôsobom má európska únia zaujať postoj k výrobcom ryže v tretích štátoch. ja som veľmi pozorne počúval pani komisárku e, rozumiem že sa nakoniec komisia rozhodne rozhodla pre uvalenie dovozných cieľ je treba nejakým spôsobom chrániť výrobcov teda pestovateľov v EÚ, hlavne pokiaľ testovateľe v tretich krajinách nemusia plniť zákon a bezpečnostno-pracovné limity, e, majú úplne inú legislatívu ako európsky výrobcovia, testovateľe, ja tomu rozumiem. Na druhej strane chcem poprosiť, aby sme citlivo zvážili takéto opatrenie, pretože už bolo to spomenuté, sú tu samotní spotrebitelia, ktorí by nemali doplácať na ochranárskú politiku. Naozaj je treba mať jasné dôvody pre takéto ochranárske opatrenia zo strany komisie. Čo ja však považujem za väčší problém a prečo som sa do rozpravy prihlásil, je to, nakoľko krajina, ktorá poruší ľudské práva, a vy viete, že sme tu opakovane počas tohto roku e, riešili otázku Rohingov, v Mianmarsku, bola to veľká politická téma v rámci diskusie o, politických, o ľudských právach, nakoľko majú mať takéto e, krajiny prístup distribuovať svoje produkty do EÚ. A ja pri tom vystúpení nie z dôvodu, to hovorím z dôvodu protekcionizmu, podporujem e, voľný trh, ale skôr im ide o tú ochranu ľudských práv. My sme hovorili viackrát o tom, ako zasiahnuť proti Mianmarsku, e, pretože naše uznesenie o tom, že treba chrániť rohingov 100 tisíc ľudí, ktorí bolo vyhnaných zo svojich domovov, e, Mianmarsko si z toho nerobí nič a naše opatrenie, respektíve uznesenie, nebere vôbec vážne. A tu si myslím, že je práve priestor, kde môžeme e, Mianmarsku jasne povedať, takýto máte postoj k ľudským právam, my vám teda obmedzíme vašu možnosť exportovať, vyvážať v tomto prípade ryžu do Európy. To je, myslím, jasný konkrétny prípad. Ja teda schválujem rozhodnutie komisie, ale prosím veľmi opatrne do budúcnosti, aby sme nešli cestou umelého protekcionizmu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Pospíšil. Ste ochotní prijať otázku od pána kolegu Jakovčiča, prosím? Od pána Mamikinša, pardon. Nech sa páči, pán kolega Mamikinš. Um, paldies, kungs. Ďakujem za to, že dostávam priestor položiť otázku kolegovi. Nechápem teda celkom vašu uh, pozíciu. Na jednej strane vravíte, že práva spotrebiteľa sú sveté, že je treba prijať uh, akékoľvek e, dovážené tovary bez e, nejakých obmedzovacích cieľ, dovozných cieľ. Ehm, a na druhej strane tvrdíte, že je treba prihľadať na otázky ľudských práv. Je našou povinnosťou e, naozaj tu v EÚ príjmať takéto produkty bez ohľadu na hodnoty, ktoré sa snažíme chrániť? Ja som neřekl, že práva... Ja som nepovedal, že práva spotrebiteľ sú posvetné. Komisia musí hľadať kompromis medzi výrobcami, pestovateľmi a spotrebiteľmi. V každom konkrétnom prípade, teda v prípade ríže, z Mianmarska a z Kambodže je treba skúmať, nakoľko pestovateľia ríže v týchto dvoch krajinách dodržiavajú podobné štandardy ako musia dodržovať pestovateľia ríže v EÚ. V prípade, že ich nedodržiavajú, tak sú v zásade zvýhodnení a potom takéto slovo má svoju logiku. Každá kauza sa musí posudzovať individuálne a Európska komisia je tu na to, aby našla kompromis medzi právami pestovateľov a právami spotrebiteľov. Ďakujeme. Teraz na dve minúty pán kolega Nekov. Ďakujem. Poľnohospodárstvo je veľmi e, citlivý sektor v konzervatívnom slova zmysle. Ja dúfam, že väčšina kolegov z rôznych politických skupín sa zhoduje v tom, že je potrebné chrániť našich producentov bez ohľadu na to, o aký sektor ide a že je treba zachovať veľmi prísne štandardy v EÚ. Okrem toho, ríža sa pestuje v Európe už tisíce rokov. Ríša zohráva významnú úlohu v strave Európanov. Produkcia ríže poskytuje e, prácu tisícom ľudí. Preto si myslím, že príležitosť členským štátom poskytnúť pomoc a podporu pestovateľom ríže v tomto programovom období je logickým a nevyhnutným krokom. Nedávny vývoj dokazuje, že tento sektor je citlivý a je pod veľkým tlakom je ohrozený. Preto verím, že v ďalšom programovacom období a najmä po schválení novej podoby spoločnej prúslovskej politiky tento sektor bude mať podporu. V tomto sektore produkovaná plodina má pozitívny dopad na samotných pestovateľov aj na celú miestnu komunitu. E, Bulharsku sú pestovateľa ryže sklamaní, pretože za roky 2014 až 2020 im nebola poskytnutá žiadna podpora navyše prípade pestovania ryže. V dôsledku toho lokality, kde sa už 600 rokov pestuje ryža, tam sa pestovala ryža formou monokultúry, potom sa to vyvádzalo, pardon, vyvážalo mm, napriek tomu, že sa mierne znížila spotreba ríže, ešte stále je potenciál rastu na trhu Európe, čo sa týka spotreby ryže Vývoz a vývozné množstva sú v tomto smere ukazovateľom, a preto chcem vyzvať bulharskú vládu, aby poskytla bulharským pestovateľom ríže a spracovateľom ríže podporu od ďalšieho začiatku programovacieho obdobia. Ďakujem aj za vašu podporu, pani komisárka v oblasti cieľ. Pán Jakovčík je ďalší. Ďakujem. Ja by som rád vyslovil podporu všetkým rečníkom, ktorí sú za ochranu európskej produkcie ríže a tiež európskych pestovateľov ríže. Tí naozaj musia byť chránení pred takou nekalou hospodárskou súťažou z iných krajín. Naša produkcia musí byť konkurencieschopnejšia. Ja veľmi dobre poznám situáciu v Taliansku. Viem, v akej situácii sú tamojšie pestovatelia a tiež s čím sa obratili na komisiu, aby sa prijalo takéto rozhodnutie, ktoré vníma veľmi pozitívne a ktoré sa podľa mňa oberá správnym smerom. Preto som bol veľmi sklamaný, keď som videl, že tu nie je nikto zastúpený pomedzi talianských kolegov z Lígy Cinque Stelle ani z opozície. Naozaj si myslím, že keď komisia urobí niečo pozitívne, tí, ktorí sú populisti, nechcú byť prítomní, pretože nechcú povedať ľuďom pravdu a pritom pestovatelia ríše v Taliansku poču- chcú počuť túto pravdu že komisia prijala opatrenia na ochranu pestovateľov ríže v Taliansku. Ďakujeme pekne, pán Jakovčič. Nemáme nikoho prihláseného do spontánnej časti rozpravy Catch the Eye, preto na záver rozpravy dostáva slovo pani komisárka Malmstromová. Ďakujem, vážení poslanci. Chcela by som uvítať túto rozpravu, aj keď prichádza o niečo neskôr. Niektorí ste požiadali komisiu o e, začiatok šetrenia, či naozaj dochádza k narušaniu pomerov na trhu pri dovoze ryže z Kambodže a z Mianmarska. My sme takúto analýzu vykonali a zistili sme, že dochádza k takýmto dovozom a že to je negatívne pre sektor pestovania ríže v Európe. Preto sme sa rozhodli zaviesť tieto opatrenia, zaktivovať tieto záruky a zaviesť clá. Pozorne sme teda v tomto smere počúvali Európsky parlament systém všetko okrem zbraní dáva takýto bezcolný e, obchodný kontakt niektorým krajinám, teda okrem e, zbraní a paliva. To sa týka mnohých krajín a mnohým krajín to výrazne pomohlo aj Kambodži, aj Mianmarsku, ale sú s tým spojené isté podmienky a záruky. Domnívame sa, že opatrenia, ktoré sme teraz zaviedli, ktoré sa chystáme zaviesť, sú dobrou rovnováhou medzi obranou našich záujmov, ale tiež jasným signálom, že chceme pomáhať najchudobnejším krajinám tom obchodu. Otázky ľudských práv, na ktoré ste sa pýtali viacerí, sú paralelnou dimenziou. To nie je určené na to, aby sme trestali tieto dve krajiny za to, že porušujú ľudské práva. Naozaj tam dochádza k veľmi vážnym obavám v oblasti ľudských práv aj v prípade Kambodže, aj v prípade Mianverská komisia spustila postup možného stiahnutia týchto preferencií pre Kambodžu a Mienmarsko. Ešte stále sa to preveruje. Tento proces ešte nebol uzavretý a prebieha paralelne k tomuto, o ktorom hovoríte. Veľmi rada vás budem vo vhodnom čase informovať o ich výsledkoch. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme aj my, pani komisárka Malmstromová. Rozpráva je týmto ukončená. Zápisnica dnešnej schôdze sa zverejní a bude predložené na schválenie na začiatku ďalšej chôdze. Ak nebudú e, žiadne námietky, predložíme uznesenia, ktoré boli prijaté na tejto schôdzi príslušným orgánom a grémiám. Týmto je schôdza Európskeho parlamentu odročená. Želám všetkým šťastnú cestu domov, všetkým pracovníkom parlamentu, aj poslancom a ešte raz konštatujem, že schôdza je odročená.